Voilà, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir notre séance. Kolegovia, navrhujem, aby sme začali. Prosím, utište sa. Utište sa, pretože budeme musieť eh, vyprázdniť sálu veľmi rýchlo, ak dovolíte. Generálny riaditeľ si práve sa dá na svoje miesto. Rád by som poinformoval o rozhodnutí, ktoré sme prijali na zasadnutí koordinátorov pred chvíľočkou. Vyčlenili sme, pridelili sme niekoľko správ. Správa o komitológii e, tu získala skupina EFD. To je správa, ktorej pripravujeme stanovisko a, a gestorským výborom je výbor LIBE Ďalej e, otázky o nezávislom e, vyhodnocovaní dopadov. Toto bude stanovisko z výboru pre právne veci a e, my pripravíme spoločne s koordinátormi list k tomto stanovisku. Ďalej dva návrhy nariadenia, ktoré sa týkajú finančného riadenia. To je celkový návrh, ktorý sa prispôsobujeme Lisabonskej zmluve a tiež otázky vonkajšej služby Ingeborg Gressle. To má na starosti. Je to veľmi nákladné z hľadiska poštu bodov, ale ehm, Ingeborg bude bojovať usilovne Ďalej je tu správa o pozmenení nariadení, ktoré sa týkajú finančného nástroja pre rozvoj a spoluprácu. Socialisti získajú tento bod. Ďalej spravodajcovia pre rozpočty na rok 2010 budú mať na starosti opravný rozpočet. E, bude to pán Surian pre komisiu a pre ostatné inštitúcie pán Maňka. Ďalej, čo sa týka stanoviska, ktoré vypracuje výbor pre rozpočet k správe AFET o službe, zračnej službe, o ktorej sme práve diskutovali, e, socialisti a skupina EPP sa dohodli, že socialisti navrhnú pána, pána Gualtieriho, pretože pani Nemsky vypracovala predchádzajúce stanovisko pre výbor AFET, ale pani, pán Gualtieri a pani Nemsky sa nejako skoordinujú a budú spolupracovať. Okrem toho sme rozhodli, že po veľmi plodnej výmene názorov e, s komisárom Levadomským náš výbor predloží otázku na osnovu odpovedanie s rozpravou aj s uznesením a boli by sme radi, keby táto otázka sa prebrala na plenárnej schôdzi v máji. Náš spravodajca, pán Böge, vypracuje návrh dokumentu pre túto otázku na ústne odpovedanie aj na uznesenie. Čiže parlament nebude musieť vyčkávať v tejto dôležitej chvíli, keď ostatné inštitúcie nepredniesli žiadne jasné stanovisko. Parlament teda získa možnosť sformulovať svoje politické stanovisko k prístupu, ktoré by bolo hodné zaujať eh, v otázke prípadu rozpočtu na najbližších rokoch. A je tu najmä veľmi naliehavá potreba strednodobej revízie, ktorá bude znamenať vyrovnanie eh, s výzvami, ktorým čelíme eh, Lisabona, ale aj ďalšie výzvy, ako sme počuli od ročníkov na našej včerajšej schôdzi. Teda na tomto sme sa dohodli Teraz však navrhujem, aby sme okamžite prešli, tak ako sme sa včera dohodli, k bodu 8. To je Európska služba pre vonkajšiu činnosť. A teraz dávam slovo generálnemu riaditeľovi, aby nás v rýchlosti oboznámil za návrhom komisie na túto tému. A potom Naši dvaja spravodajcovia, pani Gresle a pán Gualtieri, sa vyjadria. Predtým, ako odídu na schôdzu výboru AFET, ktorý sa bude zaoberať týmto bodom. Nech sa páči, pán generálny riaditeľ, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa budem snažiť byť rýchly, pretože si myslím, že sa to dá veľmi jednoducho zhrnúť. Situácia je nasledovná. Na politickej úrovni sa rozhodlo, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude službou vo svojej vlastnej podstate, čo znamená, že to bude predmetom dohody medzi radou a komisiou, ale závery, ku ktorým došli politické orgány, znamenajú, že táto služba bude mať v rozpočtovom zmysle samostatné rozhodovacie právo, teda bude mať samostatné administratívne rozpočtové prostriedky v rámci rozpočtu EÚ. A potom v, sme museli pozmeniť prvý článok finančného nariadenia a musí, museli sme sa odvolať aj na túto vonkajšiu službu a museli sme spomenúť aj ostatné inštitúcie, ktoré už e, sú uvedené v prvom článku. Bude sa potom neskôr o tom hovoriť ako o inštitúcii. Teda finančné nariadenie obsahuje aj túto Európsku službu ako inštitúciu. Je však potrebné uskutočniť niekoľko zmien. Poprvé, to, že tento orgán bude inštitúciou, neznamená, že operačné náklady rozpočtové prostriedky sa nejako zmenia na strane komisie. Nebudú sa presúvať prostriedky z rozpočtu komisie do rozpočtu tejto služby. E, budú to iba administratívne rozpočtové prostriedky, ktoré sa presunú na úroveň Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Po druhé, jednu zásadnú otázku musíme vyriešiť. Je to praktická otázka a týka sa úlohy vedúcich delegácií. Čo sa týka riadenia a pomoci pre tretie krajiny, toto riadenie sa môže uskutočňovať buď v Bruseli, alebo sa môže decentralizovať na úroveň delegácií. V súčasnosti vedúci delegácií poverujú tieto úlohy a majú takýž poverenie zo strany komisie na plnenie týchto úloh, ale keď e, už bude fungovať e, autonómna e, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, zástupcovia, ktorí budú pracovať pre túto službu, už nebudú zástupcami Európskej komisie a riadenie medzi komisiou a týmito delegáciami sa v podstate úplne preruší to prepojenie v riadení. To znamená, že finančná zodpovednosť a sieť e, zodpovednosti medzi komisiou, poverovacím úradníkom a delegáciami sa tiež e, úplne naruší. Teda máme dve možnosti. Môžeme na jednej strane povedať, že vzhľadom na to, že budeme e, mať v delegáciách vždy oddelenia pre spoluprácu, ktoré budú prepojené so zamestnancami komisie. Práve tieto oddelenia budú mať na starosti riadenie pomoci pre tretie krajiny v rámci fungovania delegácií. Ale problém je v tom, že vedúci delegácií a veľvyslanci, ktorí zastupujú Európsku úniu, nemajú možnosť získať priame zastúpenie v tretich krajinách. A často toto sú oblasti, ktoré sú zásadné v oblasti zastúpenia Európskej únie v tretich krajinách. Teda namiesto toho môžeme úplne popresúvať veci tak, aby vedúci delegácií budú znovu zavedení do e, tejto siete riadenia na úrovni komisie a budú naďalej priamými zástupcami Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. V dôsledku toho budeme musieť modifikovať niekoľko článkov, ktoré umožnia komisii, aby vymenovala e, týchto úradníkov, ktorí budú e, poverení riadením a zároveň komisia bude môcť potvrdiť už všetky zodpovednosti a právomoci, ktoré mali, e, čo sa týka vhodného riadenia, sa budú dodržiavať, tak aby finančné nariadenie pre absolvoval túto zmenu a aby vedúce delegácii a iba oni sa mohli stať e, poverovanými úradmi, ktorí budú vymenovaní z Európskej komisie a ako takí budú môcť pôsobiť e, ako plnoprávni veľvyslanci vo vzťahu s tretimi krajinami a môžu sa potom venovať otázkam rozvoja a finančnej pomoci a tiež dohovorom a dohodám, ktoré sa týkajú takéto pomoci. budú mať teda plnú zodpovednosť voči komisii v dôsledku týchto zmien a budú tiež podliehať eh, auditom. Komisia bude tiež predmetom eh, postupu rozpočtového absolutória pre tie úverové položky, ktoré sa týkajú delegácií. Toľko teda, pán predseda, v krátkosti súhrn. Myslím si, že to je celkom jasné. Máme administratívny rozpočet pre túto Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Máme tam špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú riadenia operačných rozpočtových prostriedkov pre vedúcich delegácií v rámci orgánov komisie. Ďalej ešte niekoľko ďalších administratívnych zmien, ktoré je potrebné uskutočniť na to, aby táto služba mohla v plnej miere fungovať je potrebné mať na pamäti, že postup absolutória bude naďalej platiť tak, ako doposiaľ. Ďakujem pekne. Ingeborg Gressle. Ďakujem. Tento dokument je veľmi dôležitý. Ja by som rada poďakovala generálnemu rediteľovi za jeho slova. Kolegovia by nemali zabúdať na to, že je tu zásadný bod obratu. Získali sme nové kompetencie z Lisabonskej zmluvy a poprvýkrát za 50 rokov tieto nové kompetencie nezískala komisia, od rady, aj keď e, zmluva to nehovorí, zmluva je v tomto smere otvorená, komu pripadnú tieto nové kompetencie poprvýkrát. A tak toto chce rada. E, dôjde k novému vývoju mimo komisie. E, bude tam mnoho medzivládnych prvkov a napokon to bude v samotnom texte už len preto stratíme niektorú časť právomocí, stratíme predovšetkým transparentnosť a taktiež jasné rozdelenie kompetencií medzi inštitúciami. To, čo sa tu plánuje a čo tu máme pred sebou, poprvýkrát prináša miešanie kompetencií medzi inštitúciami a to práve v oblasti, ktorá je dôležitá pre nás. Je to oblasť rozpočtu a oblasť kontroly rozpočtu e, pán generálny riaditeľ tu predniesol niekoľko riešení. Nezáleží na tom, ako to vyriešime, bude to vždy zlé riešenie, pretože je to úplne zle naplánované od samotného počiatku. Preto som sa snažila vo svojom pracovnom dokumente tie dve možnosti, e, ktoré máme popísať a síce otázka, či prepojíme vonkajšiu službu na komisiu alebo či bude fungovať mimo komisie. Toto e, chceli e, zastupcovia rady, aby táto organizácia fungovala ako samostatná vo svojej podstate. To môže fungovať aj v rámci komisie, napríklad tak, ako funguje OLAF. OLAF má samotný, samostatný právny základ a funguje napriek tomu v rámci komisie. Teda takýto model už existuje, je to reálne. Jeden návrh sme teda predžili v tomto zmysle a spravodajca z výboru AFED Mohol by prosím kolega telefonovať niekde inde, prepáčte. Výbor AFED a AFKO, ktoré sú gestorské výbory, v tejto otázke vypracovali pracovný dokument a my za predsedníctva pána Buzeka sme sa tomu venovali a tento pracovný dokument e, vychádza z riešenia, ktorý by e, znamenal prepojenie fungovania tejto služby v rámci komisie včera. Pán predseda bol pritom, e, sme zasadli a dosiahli sme koncenzus, chceme sa držať tohto modelu, teda samostatné fungovanie tejto vonkajšej služby v rámci komisie. Ja som sa pozrela aj na otázky práva zamestnancov, aj administratívneho práva, je tam mnoho problémov, ktoré vzniknú, keď eh, ak by sme začali ponímať túto vonkajšiu službu ako službu, ktorá bude fungovať mimo komisie. Teda my sa skôr prikláňame k riešeniu, že to bude fungovať v rámci komisie. Je to dôležité preto, že eh, je tu aj pracovný dokument Brok a Ferhofstadt eh, a tento dokument by fungoval úplne inak, keby táto zahraničná služba fungovala mimo komisie, je tam mnoho programov, ktoré sa musia zakomponovať do fungovania tejto služby, ale tieto dokumenty sú platné iba v rámci komisie, teda nemá zmysel predstavovať si, že riešenie, aby fungovala vonkajšia služba mimo komisie, by fungovalo v rámci komisie táto právna služba, pardon, taká, táto služba pre vonkajšiu činnosť bude mať e, obmedzené právomoci a nebude fungovať až na takej rozsiahlej úrovni. Môj pracovný dokument sa snaží popisovať aj vývoj zahraničnej politiky Európskej únie. Ide tu o 280 miliónov prostriedkov na zahraničnú politiku, ktoré rada vyčlenila a spravovala do posiaľ. Mimochodom, fungovalo to v rámci komisie. To je zaujímavé a je to uvedené aj v rozpočte komisie Výbor pre rozpočet sa už dlhodobo zaoberá týmito prostriedkami a premiešaním kompetencií a právomoci nemáme žiadne dobré skúsenosti v tomto smere. E, ponaučili sme sa, že rada e, sa dosť málo stará o e, tieto položky. Je znepokojujúce, že to, čo pani Ešto položila na stôl, to, čo položila na stôl komisia, sa zakladajú presne na tom modeli rady a síce prepájanie a premiešavanie kompetencií. Preto podľa mňa je dôležité, aby sme sa tomu venovali, aby sme to vyriešili. Návrh pani Eštonovej, aby fungovala diplomatická služba mimo komisie, tento návrh e, prináša ten zásadný problém, ktorý by priniesol premiešavanie kompetencií. To by sa pocítilo najmä na úrovni veľvyslanectv Európskej únie na delegáciách. Tam totiž dochádza k tomu, že v návrhu pani Eštonovej sa uvádza, že veľvyslanec Európskej únie e, má pokyny iba od vysokej predstaviteľky, to je správne, ale zároveň spravuje veľvyslanec EÚ aj prostriedky Európskej komisie a potom je otázka, komu je zodpovedný, kto dal aký pokyn, kto je zodpovedný za akú chybu a aké možnosti má takýto veľvyslanec e, brániť sa voči niektorým rozhodnutiam, ktoré sa napríklad e, ktoré sú namerené proti niektorým smerniciam, nariadeniam alebo nejakým iným dokumentom. Preto v návrhu komisie je niečo úplne nové a síce dochádza ku konfliktu priorít. Máme tu aj konflikt záujmov. Ja som sa zaviazala k tomu, aby som sa zaoberala týmto konfliktom záujmov, ale tento konflikt priorít znamená, že práve tu vzniká problém. Je to konflikt priorít a to nie je na úrovni administratívnej je možné vyriešiť politici nesú sami vinu za toto rozhodnutie. V tejto v návrhu pani Eštonovej podľa mňa e, sú možnosti na skutočne veľké škandály v budúcnosti a týka sa to priamo aj daňových poplatníkov, pretože chceme takto vytvoriť úplne paralelnú organizáciu. Mali by sme dve administratívne organizácie, komisiu a je túto samostatnú Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, ktorá by mala na starosti zahraničnú politiku. V návrhu pani Eštenovej je ešte jedna novinka od komisie ehm, Santosa v roku 1999 e, komisári nemajú rozpočtovú zodpovednosť, nemôžu schvaľovať výdavky. V návrhu pani Eštonovej sa uvádza, že pani Eštonová bude mať právomoc schvaľovať výdavky, teda bude mať väčšie rozpočtové právomoci ako ktorýkoľvek iný komisár. A tento vývoj v rámci komisie, ktorý by znamenal, že budú odlišné kompetencie e, na úrovni komisárov, e, podľa mňa nie je príliš vydarený, najmä e, keď sa pozrieme na situáciu veľvyslancov Európskej únie. V návrhu sme uviedli aj hierarchizáciu v rámci komisie. Vonkajšia činnosť bude mať na starosti predprípravu zahranično-politických rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych programov zahraničnej politiky. Aj pre nás toto je problém, pretože otázka nášho spolurozhodovania, čo sa týka vývoja v tejto oblasti. Podľa mňa toto je zásadné. Keď sa pozrieme na to, ako pracuje komisia, a ja chápem, že politiku musíme vnímať plánovanie, nemôžeme postupovať spontánne v tomto smere. E, komisia podľa mňa e, pracuje na štyroch e, rôznych úrovniach. Začína to pri výdavkoch, ktoré sú rozdelené podľa krajín, potom sú strategické dokumenty, potom národné a indikatívne programy, dohody TRIPS a potom sú to programy e, výročnej činnosti. Toto sú štyri úrovne. V návrhu pani Eštenovej sa uvádza, že ona e, si bude držať právomoc na troma z týchto štyroch úrovní. Ona bude rozhodovať o tom, na čo sa budú míňať výdavky. To znamená, komisia bude iba aplikačná agentúra, ktorá bude zodpovedná iba za to, že výdavky, ktoré boli naplánované, aby sa skutočne využili. To nie je predsa v našom záujme. A ešte jeden problém tu je, je to zásadný problém a ten sa týka toho, teraz sme hrdí na to, že iba zamestnanci, úradníci Európskej únie môžu rozhodovať o výdavkoch. Je tu zdieľané riadenie a e, napríklad e, v oblasti štruktúrnych fondov je veľmi presná štruktúra, čo sa týka riadenia výdavkov. Teraz by sa do tohto mali zapojiť aj úradníci členských štátov na rovnakej úrovni ako úradníci EÚ. To je pre mňa problém, pretože v naredení o rozpočte sú úradníci EÚ e, zodpovední, priamo zodpovední až do úrovne jednoročného svojho platu. To by sa týmto narušilo tento návrh, ktorý by znamenal, že diplomati z členských štátov budú mať e, rovnaké práva, ale nebudú mať povinnosť rovnakého ručenia. To je podľa mňa problém, pretože bez ohľadu na to, ako by sme to vyriešili, akokoľvek to bude na, na papieri uvedené, predstavte si úradníci v členských štátoch, diplomati, ak e, napríklad v obalských krajinách e, ak sú prepojení a presunutí napríklad do Severnej Kórei, dôjde tam k výrazným nákladom a, a títo úradníci nebudú mať žiadne povinnosti ručenia. To je podľa mňa problém. Myslím si, že v tomto smere návrh, ktorý máme na stole, podľa mňa úplne odlišne poníma e, európske právo a spôsobuje obrovské škody. Rada by som e, poukázala na to, že pre nás tieto dve možnosti, ktoré máme na stole, e, sú to dva rozdielne európske koncepty znamenajú dve odlišné poňatia e, rozpočtovej zodpovednosti a výbor pre kontrolu rozpočtu, ktorý nie je príliš obľúbený, má isté skúsenosti s tým, keď napríklad OSN rozhoduje o vyplácaní našich peňazí. E, z pravidla sa uzavrie finančná dohoda, máme tam možnosť spolurozhodovania a máme čiastočne možnosť ovplyvňovať, ako sa tieto prostriedky využijú. Ja si myslím, že keby E, sa tento návrh uskutočnil, ktorý máme na stole, budeme musieť uzavrieť akúto vnútroinstitucionálnu finančnú dohodu. Ja chcem pripomenúť, že ide o každodennú činnosť, ide o to, čo sa deje každý jeden deň. A toto sme neschopní kontrolovať. Musíme byť schopní zodpovednú spolahnúť sa na to, že veci fungujú správne. Keď dôjde k takémuto premiešaniu kompetencií, v zahraničnej politike, e, kde sú obrovské peniaze. Podľa mňa to by nebolo dobre. Ja mám svoje pohyb- pochybnosti, že by to nefungovalo. Ja som sa snažila obe tieto možnosti z hľadiska rozpočtu a z hľadiska kontroly rozpočtu analyzovať. Žiaľ, je to prvý pracovný dokument, ktorý som sa snažila um, napísať v tom smysle, že je to, by som povedal, protirečením proti návrhu pani Eštonovej. Myslím si, že aj v budúcnosti by sme mali mať odvahu vypracovať takéto dokumenty, aj keď nie sú v súlade s návrhmi komisie. Ďakujem pekne, Inge. Čiže to bolo veľmi jasné. Tento pracovný dokument zatiaľ máme iba v angličtine, ale je to veľmi zaujímavý dokument skutočne. Chcel by som ho všetkým odporúčať, aby si ho prečítali pán Kovatieri. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vám predseda. Takisto sa chcem poďakovať u generálneho riaditeľa za veľmi jasné slova. Vyjadril sa vlastne k podstate veci, pokiaľ ide o zmeny, pokiaľ ide o rozpočet celkové riešenie tu bolo z jeho strany predstavené. Ide tu predovšetkým o dve také základné možnosti. Prvá možnosť eh, je, že táto služba bude mimo komisie, bude mať sídlo mimo komisie a bude mať vlastný rozpočtový plán a potom by ale všetko išlo vlastne cez komisiu. A druhá vec, druhá možnosť je, že by to neboli zamestnanci komisie, aby vlastne mali ako keby dva klobúky a potom budú vlastne podriadení pod komisiu. Pani Gressler sa tu vyjadrila, pokiaľ ide o možné riešenie týchto vysokých predstaviteľov, ako si to predstavuje a k tomu by som povedal, že to by bola jedna z možností, riešenia veci a bolo by to samozrejme ambiciózne riešenie. Možno z politického hľadiska by to bolo trochu menej realistické, ale nepochybujem o tom, že takýto komplexný mechanizmus by mohol fungovať. Čiže nepochybujem o tom, že takto predstavený mechanizmus by bol by sme nemohli vlastne dať do súladu aj s tým, čo žiada komisia. To by znamenalo, že táto Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mala politickú správu začlenenú do komisie. Nemyslím si, že je tu najdôležitejšia otázka parlamentnej kontroly z ohľadu kontroly parlamentu je existencia takto administratívne oddelenej inštitúcie, ktorá takisto podlieha absolitóriu, tak to by vlastne neobmedzovalo očakávania komisie, ale v každom prípade potrebujeme väčšiu jasnosť, eh, pokiaľ ide o tento konkrétny plán. Musíme si ho poriadne pozrieť. To sa týka aj otázky programovania Treba myslieť pritom na to, že sú tu rozhodnutia, ktoré by vlastne nerobila táto vonkajšia služba, ale komisár a ten by bol zodpovedný aj za programovanie. Takže treba to formulovať jasnejšie, presnejšie a potom to bude lepšie. A takisto by som povedal, že pokiaľ ide o riziko nevýkonnosti by sa takisto týmto dalo vyriešiť, ak by to bolo navzájom takto prepojené. Je legitímne, že Európsky parlament pri, pri rokovaniach navrhol najpriamejšie riešenie. Ide tu o politický systém, aj v kontexte prípravy rozpočtu. Čiže treba príjmeť komisiu aj radu k tomu, aby našli riešenia. Komisia takú súhlasila aj s orientáciou jednotlivých členských štátov, ktoré sa vyjadrili v tomto zmysle. Čiže Treba to vnímať aj z kontextu historického, sú tu na to historické dôvody a súvisí to aj s vývojom tejto novej dimenzie európskej politiky a teraz myslím na spoločnú službu pre bezpečnosť. Čiže toto je novinka aj z pohľadu kvantitatívneho, ale je to súčasť aj v rámci našej politiky kde sa zaoberáme rozpočtom. Čiže musíme sa na to pozrieť, na tento historicko-politický trend a musíme ho posilniť na európskej úrovni a pozrieť sa aj na túto dimenziu bezpečnostnej politiky Európskej únie. Ak sa na to pozrieme, tak to bude v rámci e, určitého interinstitucionálneho celku a potom si vlastne uvedomíme, že realistickosť uskutočnenia takéhoto plánu sa znižuje a budeme to musieť celé renacionalizovať. Čiže ako som už povedal, ide tu o dosť komplikovaný prechod, musíme si to uvedomiť, pretože tak to je a preto je legitímne, je na mieste, aby E, táto Európska služba pre vonkajšiu činnosť bola blízko pri komisie a aby konala zodpovedne. A musíme vziať do úvahy aj ďalší bod. Konkrétne ide o otázku, pokiaľ ide o zmenu rozpočtového plánu. Ide tu o to, aby sme pracovali čo možno najefektívnejšie. Ide o európsku dimenziu. Spomenulo sa to už aj včera. E, spomenul to náš predseda. Pokiaľ ide o skutočnú kontrolu e, plánu pre rozpočet návrh komisie, pokiaľ ide o, o interinstitucionálnej dohode, zatiaľ tento nie je akceptovateľný, pretože nemá nejaké právne základy a Európsky parlament by potom už nemal posledné slovo a to by bolo v rozpore s tým, čo je stanovené v Lisabonskej zmluve. Týmto by sa vlastne narušili práva spolurozhodovania. To, čo my potrebujeme, je odpoveď na otázku, ako sa na to pozrieme, ako preskupíme jednotlivé služby. Je tu ešte možnosť robiť to po tretinách. Pokiaľ ide o rozpočet, Takisto má Európsky parlament možnosti, ako sa to dá riešiť, už o tom hovorila aj pani Gresle. Parlament sa musí prejaviť ako mediátor e, plodných a efektívnych rozhodovaní. Pani Prokner, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som e, sa ešte venovala politickej otázke, pokiaľ ide o úlohu e, zriadenia takéto Európskej služby vonkajšiu činnosť. Jedna z hlavných úloh je vlastne spojiť to, čo už na strane komisii máme, ale aj na strane sekretariátu rady, čo tam už je. Tam už máme štruktúry, ktoré vykonávajú misie EÚ. Je tam 15 misií, ktoré sú politického hľadiska veľmi dôležité. Cieľom tejto dohody je tieto spojiť. Čiže to je základná myšlienka celého. Viem, že na úvode to bolo dosť komplikované, to je všetkým jasné, ale otázka, akým smerom sa to bude uberať. Pre mňa je dôležité, že to ide správnym smerom. Nie tak, že preskupíme niečo, čo sme mali spoločné a teraz pôjde na členské štáty, ale aby tu bola tendencia skutočne, aby to išlo opačným smerom. A to je hlavný bod, musíme si premyslieť, ako tieto spojíme členské štáty už dlho rozhodovali o tom, že ich vlastnú časť nechcú nechcú sa je vzdať. V októbri roku 2009 počas švedského predsedníctva 27 členských štátov rozhodlo, že tieto misie e, pôjdu do Európskej služby pre vonkažu činnosť, ale budú separátne, budú osve. Budú mať zamestnancov, nebude tam ani jedna osoba z komisie pokiaľ ide o riadenie týchto misií, budú pod kontrolou pani Eštonovej. Zatiaľ sa zdráhajú, aby to bolo pod kontrolou generálneho sekretára. Zároveň však členské štáty chcú mať aj kontrolu nad finančnými prostriedkami EÚ. A tu hovorím jasne, nie. Buď budeme robiť všetko spoločne a potom to samoz- zmiešame, alebo budú mať členské štáty vlastnú časť a potom budú mať túto svoju vlastnú zodpovednosť, ale potom komisia musí urobiť to isté aj pokiaľ ide o komisiu. To, čo nepovažujem za správne, aby sme mali výsledok taký, že budeme e, mať v intergovernamentálnych e, štruktúrach, tak ako to bolo doteraz, a zároveň budeme ohľadne plánovania peňazí, mať e, Európsku zahraničnú službu, ktorá bude o týchto finančných prostriedkách rozhodovať, ktorá možno nebude konať tak, ako by sme chceli. A tu musíme dávať pozor. Ide mi tu predovšetkým o dva finančné prostriedky, ide o štabi- instrument prostriedok stability a európsky rozpočet. Musíme si dávať pozor, ak členské štáty chcú mať túto vlastný podiel na tom, aby tu bolo zvláštne oddelené na komisii, ktoré bude mať tieto peniaze a ktoré bude o nich rozhodovať. Prečo by sme my nemali žiadať takéto právo pre komisiu, keď to vlastne žiadajú členské štáty sami pre seba? Podobne to je aj pri otázke e, prostriedkov pre rozvoj. Tam sa mi dosť ťažko akceptuje, keď hovoríme o tom, že to dáme všetko tejto službe, ak nebude vopred definované, ako bude táto služba štrukturovaná môžeme rozvojovú pomoc dať do tejto inštitúcie, inak by tí ľudia ani vôbec nemali čo robiť, ak sa na to pozrieme takto, ale musíme myslieť na to, že, že tu budú rovnaké kontrolné práva a kto bude zodpovedný a že aj pán Pibax bude mať čo k tomu povedať. Čiže mali by sme tu aj ak by sme to neurobili takto, tak si myslím, že by sme išli e, nesprávnym smerom. Sú tu ľudia, ktorí by to síce podporili, ale ja si myslím, že parlament by to mal posunúť iným smerom. Ďakujem. Ďakujem, Göran Ferm. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem Inge Gressler za veľmi dobrú a jasnú správu, ktorá objasnila možnosti, ktoré má. Myslím si, že to bola dobrá správa a pokiaľ ide o princípy a teóriu tejto správy, súhlasím s Inge Gressler, s jej modelom, s týmto modelom OLAF, že by bol jednoduchší, jasný, priamejší ako návrh zo strany pani Eštonovej. Ak e, komisia parlamentu chce mať takéto negociačné stanovisko, aj s tým by som sa vedel stotožniť Inge Gressler takisto hovorila, sa vyjadrila proti správe pani Eštenovej, pretože ide o nejakú hybridnú organizáciu, ktorú sme predtým nemali a ktorú nepôžeme zaakceptovateľnú. Avšak musíme pochopiť politický problém, ktorý je za tým. Nie sme účtovníci, nie sme auditori, sme takisto politici a mali by sme pochopiť, politické dôvody, ktoré sú za touto správou pani Eštenovej. Základný dôvod je zmluva. Prvé riešenie svojho druhu e, predstaviteľ, vysoký predstaviteľ rady, ktorý je aj podpredsedom komisie, a to je veľmi, citlivé, veľmi citlivá otázka. Pokiaľ ide o koncept Spojených štátov európskych, to už nemáme na programe a preto musíme akceptovať, že členské štáty majú pocit, že zahraničná politika sa týka ich, e, ich suverénnosti. E, určitá definícia každého štátu je, že v tomto ohľade majú vlastnú politiku. Myslím si, že musíme pochopiť problém ako taký. Nie je to dosť ľahké, nemôžeme to celé preskupiť iba do právomocí komisie. Je to viac komplikované, než len to urobiť takto. Keby sme aj začali e, na východzom bote, ktorý by bol trochu radikálnejší, musíme chápať, že musíme byť otvorení, pokiaľ ide o základné myšlienky, ktoré chce správa pani Eštenovej sprostredkovať. Tak to už aj kolega predrečník spomenul. Ale sú tu ešte určité veci, a mali by sme sa týmto veciam, ktoré môžeme akceptovať, ktoré nemôžeme akceptovať, vyjadriť. No, musíme akceptovať a musíme podporiť e, rozpočtovú kontrolu a rozpočtovú právomoc Európarlamentu. Musíme takisto podporiť aj absolutórium a právomoci, pokiaľ ide o absolutórium, ktoré má parlament. A nemyslím, že by sa to zlepšilo, keby to bolo celé pod komisiou, pretože v tom prípade by sme uh, museli sa vysporiadať s ostatnými problémami, ktoré komisia má v rámci absolutória. Ak urobíme e, e, zvlášť správu absolutória, ktorá by bola o sve, myslím, že by to bolo oveľa prehľadnejšie, oveľa jasnejšie, čiže na tým by sme sa mali zamyslieť. Ešte ďalší bod, ktorý treba e, spomenúť, je medziinstitucionálna dohoda. Musíme zlepšiť túto dohodu, komisár Levandovský včera hovoril o tom, že iba prekopírovali starú dohodu a e, pokiaľ ide o paragrafy, ktoré sa týkajú Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, pridali nové. A podľa Roberta mm, sú tu určité časti, ktoré boli nie zlepšené, ale ktoré sú ešte horšie ako v tej starej správe. Myslím si, že musíme skutočne e, rozvinúť túto dohodu medzi inštitúciami, aby sme dospeli k tomu, že budeme mať jasno, v tom, že Európsky parlament musí mať viac právomocí, nie len pokiaľ ide o všeobecný charakter tejto vonkajšej služby, ale pokiaľ ide o individuálne misie. A mali by sme tu hovoriť minimálne o tom, ako sa e, prezentácia tejto služby v rozpočte by mohla zlepšiť možno by, mohla, mohlo by ma, možno by mohli mať na každú misiu zvláštny riad. Ja neviem, či to je vôbec možné, ale myslím, že by to bolo hlavne jasnejšie, zrozumiteľnejšie predovšetkým pre nás, pokiaľ ide o túto európsku službu a bolo by to lepšie, ako je to teraz. Takisto by sme mali hovoriť aj o, Because... o gentlemanskej dohode, pretože ak je to tak, že rada si to predstavuje, že gentlemanská dohoda je taká, že by sa týkala tejto európskej služby, tak to by asi nebolo dobre. A rozpočet ako taký je samozrejme veľmi dôležitý musíme sa začať zaoberať nákladmi Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. A debata o neutrálnosti rozpočtu, e, myslím si, že nie, nikto neverí k tomu, že dokážeme byť neutrálni v rámci európskeho rozpočtu, ale dá sa tu ušetriť veľa v rámci vnútroštátnych národných rozpočtov. Čiže toto sú niektoré veci, ktoré si myslím, že by sme mali ešte prerokovať a hovoriť o detailoch, pretože ak vychádzam z teórie, tak dalo by sa súhlasiť s pani Gresslerovej, ale nemyslím si, že toto by bol ten správny výsledok. Ďakujem pekne, ešte sú tu dvaja rečníci, ktorí sa prihlásili o slovo a potom musím uzatvoriť zoznam prihlásených. Budeme hlasovať, vlastne sme už mali o desiatej. Pani Hercegová. Ja sa vyjadrím veľmi stručne. Chcela by som začať s tým, že verte či neverte, veľa prípadov kontroly rozpočtu e, e, sa týkali euroskeptických cieľov. Čiže musíme zabezpečiť, aby sa to urobilo dobre, aby títo euroskeptici nemohli sa znovu k tomu vyjadrovať. Myslím si, že musíme pochopiť, že politické priority sú dôležité a kontrola rozpočtu a rozpočtu ako také musia byť vyriešené správne od samého začiatku. V tomto našom výbore máme veľa skúseností, e, ktoré potvrdzujú to, čo som naznačila a to, čo povedal Goran a Inge, tak je veľmi dôležité. Ale chcela by som povedať aj to, že je veľmi dôležité, keď hovoríme o zamestnancoch, že práva zamestnancov a zodpovednosti sú dobre definované, predovšetkým keď hovoríme o komunite, tí, ktorí pracujú e, pre Európsku úniu a tí, ktorí pracujú v členských štátoch. A budeme tu mať ešte iné problémy, iné témy, ako stáli zamestnanci a zamestnanci na kontrakt. Čiže ešte to nie je úplne vyriešené, ešte stále to nie je úplne uzavreté. A potom ešte tu je určitý tý rozdiel medzi jednotlivými štátmi, čo očakávajú. Čiže to, čo sme počuli zo strany komisie a od kolegyne Ingeborg Gresslerovej, je to niečo, na čím sa musíme zamyslieť, ale takisto musíme diskutovať s radou, pretože e, návrh pani Eštonovej nebol jej vlastný súkromný návrh, je založený na skutočnosti v rade a preto si nemyslím, že máme problém iba s ňou a s jej správou, ale máme, dis, musíme diskutovať s celou radou. Musíme to urobiť dobre, pretože neskôr, keď všetky tieto rozpočtové otázky sa, hoci, hoci sa dnes zdajú veľmi dôležité, budú dôležité a budú dôležité pre nás všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne, Edith. No teraz pán Šurian, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Plne súhlasím s tým, čo som mohol počuť tak z úst Edita, ako aj od Görena pred niekoľkými minútami. Naozaj by sme mali premýšľať nad tým, ale čas beží. Boli tu rôzne očakávania ohľadom toho, čo sa stane v apríli a tak ďalej. A myslím si, že už teraz máme akési meškanie. A keď si po tretí, štvrtý, piatý krát e, čítam Lisabonskú zmluvu, tak tam naozaj nikde nevidím nejaké konkrétne naznačenia toho, že by mala vzniknúť akási nová inštitúcia v rámci Európskej únie. A teda, ak nie sme autorizovaní a nemáme právo vytvárať novú inštitúciu, tak prečo vytvárame čosi, čo je kde si na pol ceste? Na pol ceste medzi novou inštitúciou a komisiou. No a preto si myslíme, že ten model, ktorý môžeme nazvať tzv. modelom OLAF, ktorý spomínala Inge, je ten najrychlejší a, a zdá je najmúdrejší. Pre všetky typy kontroly a rozpočtové dopady. To všetko je v takomto modeli pomerne jednoznačné. Vieme to na základe toho, ako funguje OLAF. Má to nevyhnutnú a relatívnu nezávislosť a zároveň je tu plná kontrola. A to je dôvod, prečo tento riadiaci výbor, alebo ako to už máme nazvať, to je práve dôvod, prečo tento výbor jednohlasne podporuje túto myšlienku, že tento systém by mal byť súčasťou komisie. A práve preto si môžeme myslieť, môžeme to znova nad tým premýšľať, môžeme to opäť prehodnotiť, prehodnotiť ale nemáme príliš veľa času a ak máme použiť nejaký model, ktorý naozaj dobre funguje naplno, mali by sme, mali by sme ho použiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, Láslo. Dobre, takže generálny riaditeľ a takisto aj tí kolegovia, ktorí sa ponáhľajú na AFED, chápem to, musíte odísť. Teraz by som chcel uzavrieť tento bod diskusie a chcel by som využiť ešte maximum z prítomnosti Žána Luka Dajna, e, pretože pán Dan e, bol ten hlavný človek v pozadí, v pozadí e, vytvárania tohoto, eh, tohoto osobitného eh, postu vysokého zástupca. Je to vlastne celý belgický nápad a Belgičania na tom dopadli najlepšie, pretože Belgičania veľmi dobre vedia, ako dokážu dve rôzne komunity spolupracovať. No a my tu máme vlastne radu a komisiu a je to niečo podobné ako ten belgický model. Máme tu akýsi konfederálny alebo federálny systém, dve rôzne entity, ktoré sa navzájom prekárajú a v tomto majú Belgičania dobré skúsenosti. Eh, rozpráva o tejto téme prebiehala veľmi dlho, venovali sme sa jej aj v rámci konventu a tak ďalej. Takže naozaj to trvalo viac ako 9 rokov a práve preto toto obdobie, um, dá sa povedať, že takáto to tehotenstvo trvalo takmer 9 eh, rokov ako 9 mesiacov. Výsledok je možno trochu eh, zvláštny, je to taký oslík, nie je to úplne poetický eh, príklad, ale vo francúzštine sa to používa. Jednoducho je to akési vzkriesenie leva a tigra, je to úžasné zviera, naozaj úžasné zviera, ale je to zviera sterilné, ktoré bohužiaľ už sa nemôže ďalej reprodukovať. No a pod kontrolou Žána Luka Dána e, si musíme naozaj veľmi dobre uvedomiť, čo vlastne znamená táto pozícia vysokého zástupcu Európskej únie pre zahraničné vzťahy a takisto aj celá služba pre vonkajšie vzťahy. To je akási prvá fáza, prvá etapa, ktorá bude viesť k tvorbe spoločnej zahraničnej politiky. Ale nie je to rozhodne posledný krok, je to len akási tranzícia, akýsi prechod. Je to podobné, ako keď sme v prípade amsterdamskej zmluvy hovorili o pozícii vysokého zástupcu, splnomocnenca, vytvorili sme pozíciu pána Solanu a vedeli sme, že Solana nebude mať nástupcu. Vedeli sme, že sa to posunie ďalej pani Eštonová pravdepodobne nástupcu alebo nástupkyňu bude mať, ale ehm, každá etapa má svoje implikácie a politická vôľa nás pustí iba do istej miery ehm, v napredovaní za istým cieľom. A teda keď v súčasnosti hovoríme o tvorbe alebo vytváraní tejto diplomatickej služby, keď hovoríme o tom, že v podstate chceme hovoriť o kontrole, o rozpočtovej kontrole a tak ďalej, ale nemali by sme zabúdať na to, že je to len krok, ktorý pripravuje priestor pre ďalšiu fázu, tak aby sme naozaj nespomalili tie ďalšie fázy, tie ďalšie fázy a tie ďalšie etapy, pretože tie budú nasledovať. A teda tí, ktorí sa tým zaoberali v rámci konventu, tak prirodzene pre nich bolo to, že ďalší krok bude to, že tu budeme mať plnú spoločnú bezpečnostnú zahraničnú politiku, plnohodnotnú. Nebude to len akési sumár zahraničnej politik. A táto spoločná a zahraničná politika bude súčasťou spoločnej európskej exekutívy, ktorú v súčasnosti zastáva Európska komisia. A teda, ak táto myšlienka bude naďalej pokračovať a naďalej bude rásť, a to je zatiaľ aj väčšinový názor v Európskom parlamente aj v Európskom spoločenstve, tak to bude chcieť ďalšiu debatu. A to bude potom musieť byť aj predmetom našich ambícií. A ak to chceme dosiahnuť, musíme sa vyhnúť situáciám, kde sa nachádzame dnes. Že napríklad dnes príjmame rozhodnutia, ktoré v budúcnosti môžu kompromitovať ten ďalší krok naozaj v tomto smere musíme byť veľmi opatrní. Musíme byť opatrní aby sme jednoducho nestratili príliš veľa eh, pri rokovaní medzi radou a parlamentom. Na jednej strane hovoríme, že čím silnejší sme, tak čím vlastne, tým viac právomocí si preberáme my od Európskej komisie. A my zase hovoríme, že parlament hovorí, že ak budeme mať silnejšiu radu, teda silnejšiu službu pre vonkajšie vzťahy, tak odoberáme služby členským štátom. Musíme si uvedomiť, čo hovoríme. Keď tieto dve ambície postavíme vedľa seba, tak nebudeme mať len jednu komisiu. Budeme mať dve komisie. Jednu komisiu, ktorá má na starosti vnútornú politiku a potom akúsi paralelnú komisiu, ktorá má na starosti vzťahy navonok. Možno to je to, čo chceme. Neviem. Ale v každom prípade to nebola tá základná myšlienka v pozadí služby pre vonkajšie vzťahy. Tá základná myšlienka bola tá, že budeme mať človeka, ktorý bude sedieť na dvoch stoličkách. My sme od začiatku vedeli, že chceme akýsi hybridný model. A práve preto si treba povedať a úplne jednoznačne vytýčiť, či v rámci služby pre vonkajšie vzťahy dokážeme vytvoriť takúto službu na dvoch stoličkách, či dokážeme vytvoriť hybridnú službu v rámci služby pre vonkajšie vzťahy. Nemôže to byť len jednoznačne komisia, nemôže to byť len jednoznačne medzivládna komisia, musí to byť zmes týchto dvoch. Bude veľmi ťažké to zabezpečiť, bude veľmi ťažké nájsť dosť Vivendy, bude veľmi ťažké, aby to prežilo. Ale to je súčasť toho procesu, v rámci ktorého sa musíme posunúť dopredu. No a práve preto vám chcem dať len jeden príklad a opäť hovorím teraz e, možno aj e, pod ohľadom bývalého belgického premiéra, ktorý to celé vymyslel. Dnes e, budeme, alebo teda za, za pár dní zasielame delegáciu do Izraelu a Palestíny. Európska únia v skutočnosti nemá politiku pre Blízky východ, ale naše vlády sú hrdé na to, že oni majú individuálne návštevy a že tvoria individuálnu politiku e, na úrovni Blízkeho východu. Každý členský štát má svoj vlastný názor, svoj vlastný postoj k Izraelu a k Palestíne. Ale V istom momente tam zájde zástupca Európskej únie, komisár pre rozvojovú pomoc, zástupca Európskeho kvarteta a tak ďalej. Tie majú svoju vlastnú politiku. Potom tu máme komisára, ktorý má na starosti medzinárodný obchod, ten zase opäť navštíví tento, tento región a bude rokovať o obchodných otázkach s Izraelom a tak ďalej. No a potom tu máme e, komisára pre e, výskum, ten opäť bude mať nezávislé ďalšie právne rokovania s Izraelom, napríklad e, o tom, ako sa Izraelci budú zapájať do rámcového, pre, rámcového programu pre výskum. A tu nikde neexistuje nejaká skutočná efektivita, nejaká skutočná snaha zefektívniť náš prístup a hľadať nejaké reálne riešenia pre tento problém, ktorý je naozaj veľmi komplikovaný. Nemáme tu žiaden globálny prístup v týchto oblastiach. A to, čo my chceme, je to, že vďaka zmenám, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, chceme zástupcu Európskej komisie a Európskeho spoločenstva, ktorý bude navrhovať spoločnú politiku všetkým 27 členským štátom. Ak sa na tom nedokážeme dohodnúť, tak sa posunúť nevieme dopredu, ale ak sa dohodneme, tak vieme urobiť krok. A v takom prípade tento vysoký zástupca bude dirigentom celého orchestra. Ten bude musieť konsolidovať a koordinovať všetky aktivity v rámci všetkých 27 členských štátov a v rámci celej komisie. A takýmto spôsobom všetci, ktorí budú navštevovať Izraelu, Izraela a Palestínu, budú spievať z toho istého notového záznamu. Takýmto spôsobom budeme vedieť napríklad byť konzekventní, budeme vedieť prerušiť obchodné vzťahy s Izraelom, ak Izrael poruší niektoré dohody. A naopak, ak palestinci nedodržia to, čo prislúbili jednému komisárovi, tak druhý s nimi preruší vzťahy. A podobne aj členské štáty. Takýmto spôsobom budeme môcť fungovať nielen ako Európska komisia, ale aj ako členské štáty na národnej úrovni. Bude to koordinovaný prístup. A otázka je, či dokážeme vytvoriť politickú a diplomatickú entitu, ktorá naozaj bude môcť vybaviť Európsku úniu tými základnými nástrojmi, základnými možnosťami, tak, aby sa Európska únia stala signifikantným hráčom na globálnej scéne, aby dokázala vyťažiť maximum zo svojej pozície a zo svojej veľkosti a budeme vedieť ovplyvňovať oblasti bezpečnosti a, a zahraničnej politiky. Alebo to bude naďalej len tento chaos a zmetok, eh, ktorý naďalej šírime. Pretože ak dokážeme vytvoriť akýsi systém, tak potom kto iný, ak nie e, tento človek, bude vykonávať základný demokratický dohľad? E, kde tá debata bude prebiehať? Samozrejme, ten dohľad musíme vykonávať my, podobne ako aj národné parlamenty. A práve preto musíme vytvoriť osobitné vzťahy medzi nami a národnými parlamentami, pretože to, tento typ aktivít a tento typ krokov bude väčším spôsobom angažovať nielen národnú úroveň, ale aj národné parlamenty. Napríklad, keď hovoríme o operáciách v Darfúre, um, hovoríme o modrých prilbách OSN, um, máme tu napríklad um, mierové kontingenty a tak ďalej v takom prípade budeme potrebovať aj občiansky vstup zo strany komisie a to si vyžaduje komunitárne financovanie. Takže kto bude koordinovať celú túto, um, celé toto spektrum aktivít? Kto to bude koordinovať? Európsky parlament? Ak to je naša politická ambícia a náš cieľ, tak v takom prípade potrebujeme nájsť spôsob, ako to zrealizovať. Potrebujeme to odraziť v texte dokumentov, potrebujeme to pretaviť do štatútu pre zamestnancov, ehm, služby pre vonkajšie vzťahy a všetkých ostatných relevantných dokumentov. Dobre, eh, povedal som, čo som mal povedať. Žanluk, chce sa vyjadriť aj ty? naozaj e, k tomu e, je veľmi veľa e, toho, čo by sme mohli hovoriť o histórii, ale pravda je, že táto myšlienka tohoto hybridného modelu pochádza pôvodne z Nemecka, z konventu. To bola taká myšlienka, ktorá tam zaznela a čo sa týka toho samotného prúku, ktorý ste popísali ako krok k budovaniu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, to je naozaj správne. Spoločná bezpečnostná zahraničná politika je skutočne príkladom toho, čo sa pravidelne deje v Európe, vždy keď v podstate vytvoríme názov pre niečo. SPZP e, je e, vlastne to neexistovalo predtým a reálne to nebude existovať e, počas najbližších 20-30 rokov. Potrebujete akési prechodné kroky. A to sú práve tie kroky, o ktorých ste hovorili. Chcem len dodať k tej službe pre vonkajšie vzťahy, že dôležitosť tejto služby podľa môjho názoru je v tom, že SPZP je už nie je len o riadení a manažmente a krizovom manažmente a krizovom riadení, pretože v súčasnosti nemáme adekvátnu politiku a to znamená, že tu máme akési takéto e, čiastočné reakcie na skutočné krízy a ak budeme mať reálnu politiku, reálne stratégie, tak to nám umožní vyhýbať sa krízam ale samozrejme je to akási hybridná situácia, ako ste povedali aj vy a potrebujeme to nájsť riešenie. Dobre, hovorí pán predseda, myslím si, že tento bod môžeme uzavrieť, bola to veľmi zaujímavá debata a budeme o tom môcť hovoriť opäť neskôr. Poďme hlasovať. Budeme hlasovať o bode 15. Ako som už povedal, zatiaľ nemáme k dispozícii text, takže budeme hlasovať pri budúcom stretnutí. Pri 18. bol udržateľnosť verejných eh, financií pri obnovovaní hospodárstva pán Kalfin eh, predstavil tento návrh včera pri rokovaní tohoto výboru. Máme tu celý rad pozmenujúcich návrhov. Máte tu pred sebou hlasovacie zoznamy. Pevne verím, že môžeme začať hlasovať. Ak ste pripravení, tak môžeme začať. Dobre, správa pána Kalfina bude prvá na zozname. Úvodné ustanovenie C. Úvodné ustanovenie C. Ústne pozmeňujúce návrh číslo 1 od pána Kalfina. Chcete prečítať svoj ústny pozmeňujúci návrh, pán Kalfin, nech sa páči. Chcel by som len navrhnúť, aby sme tam vsunuli slovo currently pred slovo limited Čiže whereas uh, currently limited to approximately 1% of the European GNA a tak ďalej. Takže uh, tam hovoríme o európskom rozpočte. Dobre, dobre. Takže zabezpečujeme budúcnosť, kto je za tento pozmeňujúci návrh. Dobre, kto je proti. Uh, jeden je proti, zdržali sa. Je to schválené. Ústne pozmeňujúce návrh číslo 2, odsek 7, spravodajca, nech sa páči, chcete to ozrejmiť? Áno, pán predseda. Chcel by som vás poprosiť ešte o niečo. Ospravedlňujem sa vám aj kolegom. Mali sme veľmi krátky čas na to, aby sme pripravili pozmeňujúce návrhy a len dnes do poludnia som dokončil konzultácie s kolegami z ALDE a mali sme tri, no nepovedal by som, že veľké, ale také dodatočné pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú na zozname. Ak by, ak by som mohol, prečítať, by som ich. jedol k 4., a 9. a 8. odseku. E, ak kolegovia súhlasia, e, ak mi dovolíte vy, e, tak by som to chcel predniesť. Ehm, už áno, ehm, pán, pani Harkin sa včera stiažovala, že ehm, tu boli veľmi, veľmi krátke časové harmonogramy na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Tak nech sa páči, pán spravodajca. Pán spravodajca nemá mikrofón. Takže ešte raz, skôr ako prejdeme do odseku 7, chcel by som vložiť vetu do odseku 4 ktorá bude hovoriť o tom, že je nevyhnutné zvážiť pre prehodnotenie cieľov pre konvergenciu národných ekonomík. Čiže including by considering a possible creation of European Monetary Fund. Čiže zvažuje vytvorenie Európskeho monetárneho fondu a potom to pokračuje ďalej. Dobre, ďakujem pekne. To je naozaj veľmi dôležitý eh, pozmeňujúci návrh, aspoň politicky. Kto je za? Ďakujem pekne. Proti. Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Pán ak sa páči, ďalší. Dobre, ideme na odsek 7. A navrhujem, aby sme po slove highlights, uh, highlights the positive, although very limited, by the MFF role of the Euro budget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 Spravedlňujem sa, musíme si to rozdeliť, tieto dve e, veci, tieto dva pozmeňujúce návrhy. Najprv ideme k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu pri odseku 7. Although limited. To je v dokumente, nie? Although very limited, je to tak. By the MFF. To sa nedá spochybniť, kto je za. Proti. Traja. Dobre, zdržali sa poriadku. Táto časť je teda schválená. A teraz môžete dodať tú ďalšiu časť a to sa opäť nachádza v dokumentoch. Takže vy potom hovoríte... Aha, to je rozšírenie rozšírenia. Mhm. Pán predseda, poprosím pán Kalfin, aby prečítal to rozšírenie, takže v konci odseku 7 by to znelo tak. Regrets, however, the lack of sufficient coordination between member states' economic and fiscal policies to combat the economic and financial crisis, as well as to ensure the long-term sustainability of public finances. Oui, je, je crains également que ça soit peu contestable. Dobre. Myslím si, že to môže, môžu byť namietky k tomu, ktoré za, proti, dobre, zdržali sa, jedno zdržanie. Dobre. Pán spravodajca, poďme, poďme naspäť, vráťme sa späť k hlasovaciemu zoznamu a zdá sa, že ešte nie. Dávam vám slovo, nech sa páči. Dobre, v odseku 8. E, to sú tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme e, dohodli na poslednú chvíľu, ospravedlňujem sa. V 8. oceku tam hovoríme o kreditných ratingových agentúrach, e, že nemali byť same zodpovedné a hovoríme tam, že musíme zvýšiť úlohu Eurostatu pri poskytovaní dôveryhodných dát. Dobre, ďakujem pekne. Kto je za? Eurostat. Dobre, to, bol, to je proti. Ste si tým istí? Ste proti Eurostatu? Hm. <laughs> hm. Kto sa zdržal? Dobre, schválené. Pán spravodajca. Pán spravodajca nemá mikrofón. Takže v odseku 9 navrhujeme, aby sme nahradili slova um, convert excessive, tam, kde hovoríme o úsporách, um, dáme tam, že to stimulate the direction of savings, čiže stimulovať nasmerovanie úspor. Uh, efforts to stimulate the direction of savings available into coordinated investment expenditures through fiscal policies. Dôvod eh, pre túto zmenu bol ten, že viacerí kolegovia veľmi správne poznamenali, že je veľmi ťažké hovoriť o nadmernom eh, míňaní úspor eh, a preto teda sme tam navrhli e, namiesto slov convert excessive savings, tak sme tam dali, že e, nasmerovanie e, úspor do investícií. Dobre, hovorí pán predseda, kto je za? Proti? Dobre, zdržali sa. Dobre, opäť sme to schválili. tak sme si stimulovali svoje úspory. No a teraz, eh, teraz sme už eh, zobrali všetky pozmeňujúce návrhy od pána spravodajcu. Eh, pán Stoložan, toto, tento pozmeňujúci návrh odpadá. Ideme k kompromisnému návrhu. Takže Grant, kompromisný návrh za, bolo schválené. A znamená to, že odpadáva pozmeňujúci návrh pána Stoložana. Kapitola B, e, kompromisný návrh, to je proti, zdržali sa, zdržali sa traja. De Delga. No. Vítame medzi nami Helgu, sme naozaj veľmi radi, že je medzi nami Helga. Vítame ťa aj keď sedíš za nesprávnou cedulkou, tak to budeme musieť asi vyriešiť, ale keďže vieme, o koho sa jedná, tak to nie je problém. Dobre, ty sme schválili a teraz ideme na dvojku, pán Stolojan. Ten nám vypadol, trojka. E, to, to, o tom budeme hlasovať asi nie. Dobre, takže pán spravodajca je proti. Kto je za? To budeme počítať. Ah, oui, oui Damien Abad. 15. Qui est contre Dobre, to bolo 15, kto je proti? et donc l'amendement est rejeté. 17. Dobre, takže to znamená, že sme to zamietli. 17 proti 15. Takže aj záverečné hlasovanie o dokumente, kto je za upravenú podobu tohoto návrhu, To je proti, zdržal sa. Dobre, jeden. Ďakujem pekne. Dokument je schválený. A gratulujeme nášmu spravodajcovi. Dobre, a teraz ospravedlňujem sa. Ešte sa hlási pán Šuria, nech sa páči. Ospravedlňujem sa, pán predseda. Len drobná technická poznámka. Naozaj som veľmi rád, že výbor bol taký flexibilný, a e, dokázal akceptovať tieto ústne pozmeňujúce návrhy. Ale na budúce, na budúce by naozaj asi bolo oveľa lepšie, aby sme počas týchto debat dostali aspoň papier, na ktorom to bude napísané. Potom tieto rozhodnutia budú lepšie vyvážené a budeme ich vedieť príjmať zodpovednejšie. Takže len chcem zabraniť, aby sme takto zbrklo nehlasovali do budúcnosti. Ehm, ďakujem veľmi pekne, vážený kolega. Máte naozaj pravdu. Ehm, máte samozrejme pravdu. No a budeme musieť zabezpečiť, že to sa nebude do budúcnosti opakovať. Chcem len povedať, že pán spravodajca navrhoval, aspoň podľa môjho názoru, e, pozmeňujúce návrhy, ktoré boli pomerne jednoznačné a už boli dohodnuté, už boli vyrokované, dokázala sa tam dosiahnuť dohoda, takže e, to, je, to je trochu e, také ospravedlňujúce, ale nie je to akceptovateľné. Ideme k 20. bodu. Pán Maňka E, má tu navrhované transfery, Takže na prvý pohľad, na prvý pohľad e, tu hovoríme o transfere pre ombudsmana. Teda budem veľmi stručný. E, ombudsman má požiadavku na, organizačný, na zmenu organizačného poriadku E, všetky modifikácie, ktoré nám predložil, sú v zmysle finančnej regulácie, to znamená, že tu nie je problém. Celkové množstvo e, miest na rok 2010 sa vlastne nemení. Sú tu zmeny e, z pozícií AST na pozície AD a opačne. Všetky tieto triedy spĺňajú naše požiadavky, pretože sú nízke relatívne 8, 5, 7, 6 tieto triedy. To znamená, že nepodliehajú špecifickým e, podmienkam, e, ktorým by podliehali triedy AD 14, 15 a 16. Z tohto dôvodu nevidím žiadny problém a odporúčam odsúhlasiť e, tento transfer. Ďakujem pekne. Kto je za tento transfer? Ktorý navrhuje pán spravodajca? Kto je proti? 1, 2. Zdržali sa? Dobre, to je schválené. Ideme ďalej. Máme tu transfer e, pre výbor regionu. Pán spravodajca, nech sa páči. Áno, keď sme schválovali rozpočet na rok 2010, e, prijali sme záver, že by bolo užitočné presunúť zodpovednosť za riadenie dôchodkových súborov z internej kompetencie výboru regiónov na Úrad Európskej komisie pre administratívu a platby v tejto súvislosti na základe požiadavky Rady sme pri schválení rozpočtu na rok 2010 dali do rezervy čiastku 33 500 eur. V marci tohto roka bolo prijaté rozhodnutie, že od 1. apríla túto zodpovednosť e, bude vykonávať už špeciálny úrad Európskej komisie a komisia a výbor regiónov si odsúhlasili E, dohodu o úrovni a rozsahu tejto služby. To znamená, takisto e, nevidím e, žiadny problém a, navrhujem odsúhlasiť tento transfer 33 500 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kto je za tento transfer? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Alors, nous passons maintenant au point 21. Dobre, teraz ideme na bod 21. Politika nehnuteľnosti. ale nehovoríme o celej politike nehnuteľnosti, o tej budeme potom hovoriť neskôr v rámci bodu pani Truppe ale tu budeme hlasovať o konzultáciách, ktoré vyplývajú z článku 1.7.1 o agentúre pre exekutívnu dopravu. Tu s tým súhlasíme. Pani Holmajer, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o výkonnú agentúru, ktorá bola zriadená v oktobri 2006. Je to agentúra TENT a teraz e, má lehotu až do roku 2015 a to vytvára isté problémy pri nájomných zmluvách, respektíve pri prenajímaní nových priestorov. Ak by sa funkčné obdobie tejto agentúry prečiahlo ešte dlhšie ako do roku 2015, e, tak nájmy, ktoré musíme platiť za novú budovu, e, by sa vzťahovali iba na základný nájom a neznamenalo by to ďalšie náklady pre vybudovanie novej budovy, ktorá je teraz prenajme. Od apríla 2008 eh, máme nájomnú zmluvu s obmedzenou platnosťou s formou Real Estate Group, eh, ktorá do 31. mája 2010 je platná. Je potrebné povedať, že táto výkonná agentúra je teraz v budove, ktorá sa musí zbúrať, eh, teda viete si predstaviť, za akých okolností pracuje táto výkonná agentúra v tejto chvíli? Plánuje sa prenájom budovy eh, na Espazhola 910 eh, na ulici Chaussée de Vavre. Ak sa dostanem k postupu, ktorý bol použitý, tak na jednej strane musím poďakovať za otvorenosť, ktorou komisia rokovala sa to agentúrou, ale musím zároveň povedať, že je tam ešte obrovská možnosť zlepšovať v oblasti plánovania, fungovania výkonnej agentúry, najmä v oblasti prenájmu nehnuteľnosti celkovo. Tri postupy boli uplatnené, z nich, dvoch, z nich dva zlyhali a v treťom prípade až po e, zavedení doplnkových kritérií e, bolo prijaté rozhodnutie. E, ten prvý postup zlyhal preto, že zjavne sa prijalo zbrklé rozhodnutie pre tri výkonné agentúry mimo Európskej štvrti. E, ďalej e, bola tam snaha prenajať budovu a nejako spojiť fungovanie týchto agentúr. To však nefungovalo, pretože potreby týchto výkonných agentúr neboli dostatočne preverené a došlo k rozdielom. A problém bol aj v tom čiastočne, že výkonné agentúry e, sú veľmi mladé, ešte nefungujú dlho a ešte ani samotné nepoznajú svoje vlastné potreby. Jedni chcú byť bližšie pri komisii priestorovo, pretože musia byť v intenzívnom kontakte so zamestnancami komisie. Iní zase nepocitujú potrebu byť v blízkosti komisie alebo v Európskej štvrti Bruseli. A dôvod, prečo chcú mimo byť štvrti EÚ e, je jasný, pretože tu v tejto štvrti je nájom extrémne vysoký keď sa posunieme čo už len trošku ďalej za hranicu e, štvrte európskej štruci, e, tie najmy dosť rapidne klesajú. E, teda aj toto je potrebné zvážiť. Zhruba 4 až 5 tisíc metrov štvorcových na 25 tisíc zamestnancov a toto, tento priestor je možné ešte rozšíriť. Je to komplex troch kancelárskych budov, budovy A a C, to spravuje, respektíve využíva skupina BNP Paribas a budova B, tam sídli výkonná agentúra T, je tam osobitný vchod a prístup na parkovisko. Je to v blízkosti je verejnej dopravy, to znamená dostupnosť je dobrá a tiež spojenie s komisiou je dobré za zabezpečenie spolupráce. Zmluvné podmienky Tie uvádzam iba stručne. Práce, ktoré je potrebné vykonať na budove, sú nevyhnutné, čo sa týka vykurovania, klimatizácie, bezpečnostných opatrení a tak ďalej. To všetko znamená, že je potrebné sa tomu venovať, ale podľa mňa ten všeobecný postup e, je potrebné ešte prerokovať, e, pretože v ňom komisia tie zmluvné zákazky posúva e, súkromným prenajímateľom a tí potom majú vykonať e, tieto práce a potom e, ich dostanú preplatené formou nájmu. Teraz e, je tá zmluva pripísaná na 6 rokov, ak tam budú nejaké doplnkové práce vo výške 1,3 milióna eur, tak 6 rokov to je obrovská záťaž na úrovni nájmu, to znamená ten prvý nájom bude na úrovni porovnateľného nájmu keď sa pozrieme e, na obdobie po roku 2015, by sa to znížilo na ten základný nájom, tak ako som to už uviedla v úvode. A potom e, sa teda bude platiť e, taký rozumný nájom za tieto priestory. Ehm, doba trvania tejto zmluvy je teda 6 rokov. Celkové náklady na 6 rokov by mali byť zhruba 7,7 milióna eur. A celkové náklady pre základný nájom sú 4 milióny, ďalej náklady za prácu sú 1,3 milióna, náklady za úroky sú zhruba 167 miliónov eur. To sú úroky predovšetkým spojené s tým, že tieto práce vykoná súkromná firma a potom sa bude tento prístup prenajímať do tejto firmy. Je to model, ktorý je dosť nákladný finančne. Ja za túto stavbu, ja túto stavbu považujem za vhodnú. Um, návrhy sme mali k dispozícii až veľmi neskoro. Rada by som teda na tomto mieste ešte dodala. Chcem požiadať eh, kolegov z rozpočtového výboru, aby rozhodli rozumne, došlo k nedorozumeniu a ku chybám v prípade budov, ktoré majú dosť značné finančné dopady a ktoré je potrebné predložiť na schválenie. Predovšetkým e, sú tu písomné dokumenty, ktoré uvádzali, že e, nie je potrebné prekladať tieto návrhy. Ja by som rada trvala na tom. Myslím si, že výbor pre rozpočet by to mal zdôrazniť, že aj výkonné agentúry podliehajú kontrole v prípade stavieb, prenájmu a musia v súlade s článkom 100 79 musia predkladať návrhy Rade a parlamentu, pretože výkonné agentúry by inak boli nekontrolovateľné pre parlament. Návrhy sme dostali veľmi neskoro a preto som minulý týždeň vo štvrtok, po tom, čo som si preštudovala odpovede, a potom minulý štvrtok som okamžite zaslala všetky tieto dokumenty členom výboru, pretože inak by spoluspravodajcovia nemali vôbec možnosť minulý týždeň vo štvrtok sa vôbec pozrieť na tieto dokumenty a vyjadriť sa k nim. E, kritická poznámka sa spája ešte s tým, že v rámci dvoch rokov, a keď sme vedeli, že bude potrebné zbúrať túto budovu, a nebolo možné predložiť tieto návrhy e, skôr, tak aby sme mali možnosť v kľude si to preštudovať a rozhodnúť. To je podľa mňa polutovania hodné. Preto chcem požiadať komisiu, aby vysvetlila, kto je zodpovedný v prípade budov alebo prenajmov výkonných agentúr. E, informáciu, ktoré sme dostali do posiaľ, e, boli v tom zmysle, že to má na starosti komisia, ale môže sa stať, že aj výkonné agentúry, ktoré sú samostatné, sa o to starajú a hlasujú o tom samostatne. Bolo by vhodné, keby e, bol nejaký spoločný schválený postup, ktorého by sme sa držali. Isté, že výnimky budú, pretože každá výkonná agentúra má priestorové odlišné požiadavky. Okrem toho je samozrejme, že je možné zaviesť aj isté špecifické rozhodnutia, ale je potrebné to veľmi jasne stanoviť v dokumentoch, aby všetkým bolo jasné, aké sú postupy a tak, aby sme mohli my riadne s našimi pravomocami preveriť postupy, tak aby výkonné agentúry presne vedeli o tom, čo môžu, čo nemôžu a o čom my musíme najskôr odhlasovať. V podstate som za tento prenájom, považujem ho za potrebný a chcem požiadať kolegov, aby zohľadnili ehm, pripomienky, ktoré som uviedla a aby kolegovia ešte potvrdili tieto moje pripomienky, aby si ich komisia mohla vziať na vedomie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Majnka. Ďakujem, pán predseda. E, chcem sa poďakovať pani spravodajkyni skutočne za mimoriadne úsilie, e, keď preskúmovala túto záležitosť. E, skutočne som mal možnosť s ňou komunikovať, spolupracovať a o kvalite práce svedčí aj e, ten e, dokument, ktorý sme dostali aj pred dnešným rokovaním, kde sú odpovede na 25 otázok. E, čo nás môže uspokojiť v tomto prípade je to, že nájom je nižší, ako je priemerný nájom iných budov, ktoré vlastní komisia. To je, to je plus. Samozrejme, možno tu je potrebné sa zamyslieť nad tým, a potrebné je dotiahnuť stratégiu v oblasti budov u všetkých inštitúcií, lebo len naozaj tým, že budeme včas reagovať, včas e, spolupracovať a že budeme mať rôzne alternatívy pri každom riešení, tak vtedy dokážeme e, získať nižšie ceny e, nehnuteľností. Je dôležité to, že nie všetky budovy vyžadujú, aby boli umiestnené v európskej štvrti alebo v centrálnych zónach. Niektoré nepotrebujú nepotrebujú byť taký, tak umiestnené v takýchto lukratívnych štvrtiach a týmto spôsobom dokážeme e, zlacniť do budúcnosti e, nájmy e, v našich budovách. Ja takisto po tom všetkom, čo som, čo som preštudoval a počul, odporúčam, aby sme podporili návrh pani spravodajkyne. Ďakujem. Merci, Ďakujem pekne, pani Trupel, ďakujem. Ja by som rada poďakovala pani Monike Holmajer eh, za jej vyjadrenie a tiež za politike, politické dôsledky, ktoré z toho vyplývajú. Chcem poďakovať za transparentnosť jej práce a tiež za to, že nám zverejnila všetky informácie z tohto dokumentu. Podľa mňa to je veľmi férové a myslím si, že Ehm, to posilňuje aj spoluprácu ehm, medzi poslancami, ktorí to majú na starosti. Rada by som ešte pripomenula, že tie základné črty tejto práce, tejto stratégie ehm, nám musia umožniť získať prehľad o celej politike budov a nemôžeme vychádzať iba z strednodobej politiky budov, ale dlhodobej politiky budov. To je rozhodujúce. V tejto oblasti aj v ostatných musíme dbať o to, aby sme rozumne využívali prostriedky a takéto zmluvy, aby sme podpisovali iba tie, ktoré sú v našom záujme, aby sme nerobili žiadne ústupky a aby sme aj v najbližších rokoch e, takto rozumne pristupovali k využívaniu budov. Teda tie dôsledky, ktoré popísala pani Holmajer, podľa mňa sú vhodné a podporíme jej odporúčanie a chceme veľmi zodpovedne pri, pristupovať k dlhodobej politike budov. Ďakujem. Merci, Elga. Ďakujem pekne. Rád by som pripomenul, že v súlade s článkom 179 rokovacieho poriadku teraz musíme prijať rozhodnutie, či to schválime, či schválime tento projekt pre agentúru pre dopravu, ale, alebo či vypracujeme stanovisko. Spravodajkyňa spoločne s pánom Maňkom a pani Trupel vypracujú tento dokument a oni všetci tvrdia, že by sme nemali vypracovať stanovisko, že by sme mali schváliť tento projekt. Kto je teda za návrh spravodajkne? Proti? Jeden. Kto sa držal, prosím? Jeden. Takže sme to rozhodli. Teraz prejdeme k bodu 17. Stanovisko pani Helgi Trupel, ktoré sa týka odstavenia blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj. Máme pred sebou hlasovací zoznam k tomuto bodu. Máte všetci tento zoznam pred sebou? Najskôr tu máme kompromisný návrh A, odsek 1A, nový návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? 1. Schválené. Teraz jednotka, trojka a peťka odpadajú. Ďalej kompromisný návrh B k tomu istému odseku. Kto je za? Ústny pozmeňovací návrh máme. Pán Kalfin. Všetci ho dostali. Už v predstihu ktorý chce obsiahnuť aj ďalšie politické priority v oceku 1 a za? proti, zdržali sa, schválené. Teraz e, body 1, 2, 3, 5 a 6 sú už pokryté týmto kompromisným návrhom. Týmto sa dostávame k pozmeňovaciemu návrhu 7 od pána spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Dvaja. Schválené. Toto k úvodným ostanoveniam. Teraz e, článok 3, pozmeňte na vrch 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Dvaja sú proti, kto je, sa zdržal? Schválené. Záverečné hlasovanie, kto je za? Proti? Zdržali sa? 1 sa zdržal, návrh je schválený. Blahoželáme eh, spravodajkyni. Týmto sa teraz dostávame k výmene názorov o predbežnom rozpočte na rok 2011. Teraz dávam slovo pani Trupel. Máme predzmierovacie zasadnutie s predsedníctvom a ja e, som mal tu čest zastupovať vás, e, pani Trupel. Snažila som sa zohľadniť e, váš názor. A máme už aj nové informácie v tom zmysle, že spravodajkyňa zhromaždila potrebné údaje a pred dvoma dňami sme dostali dokument, ktorý sme dlho čakali. Išlo o rozvoj a budúceho smerovania politiky budov Európskeho parlamentu na najbližších niekoľko rokov. Pani Durand na predsedníctve e, sa tomu veľmi pozorne venuje. Ja navrhujem, aby nám teraz e, Helga priblížila najposlednejšie informácie predtým, ako budeme rokovať s predsedníctvom. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem za to, že ste ma zastupovali na poslednom zasadnutí predsedníctva. Kolegyne, kolegovia, ja by som ešte raz eh, rada poukázala na východiskovú situáciu tohto rozpočtu parlamentu na rok 2011. Rada by som teraz vychádzala z cieľového konfliktu, ktorý nám nie je neznámy. Na jednej strane síce tu máme parlament ale aj ostatné inštitúcie, komisiu a radu. Všetky tieto inštitúcie majú záujem o to, aby si zabezpečili svoju schopnosť, aby e, čo najviac vylepšili svoje fungovanie. To znamená navýšenie prostriedkov z pravidla a tiež navýšenie zamestnancov. Zároveň vieme, e, my ako rozpočtoví odborníci, že prostriedky, ktoré máme k dispozícii, sú čoraz e, menšie v ich rozsahu v každodennej politickej práci. To nie je ľahké, ale musíme sa tým vysporiadať. Teda chceme mať viac peňazí, ako máme k dispozícii. A tiež e, musíme e, sa snažiť dosiahnuť rozumnú politickú rovnováhu. Chceme vychádzať z hospodárskej finančnej krízy, najmä by som rada pripomenula situáciu v Grécku e, za veľmi vyhrotenej rozpočtovej situácii, ale aj v ostatných členských krajinách. Teda musíme nájsť správnu rovnovahu podľa mňa v roku 2011 e, práve preto, že máme pred sebou toľko nových víziev a úloh, že napriek tomu nemôžeme siahať, e, snažiť sa siahnuť na hviezdy, musíme byť reálni, musíme e, byť reálni vo svojich požiadavkách a napriek tomu však vyslať jasný signál, že sme pochopili politickú situáciu v ktorej sa nachádzame. Preto za posledné týždeň sme často hovorili o tých slávnych 20% eh, z rozpočtu parlamentu a tá dohoda z 1988, o ktorej sa hovorilo, či by sme sa aj mali držať alebo nie, alebo ako by sme mali pristúpiť tejto dohode. Ja som vždy zdôrazňovala, že týchto 20% pre mňa nie je uh, E, žiadny záväzný údaj, nie je to číslo, ktoré by sa za žiadne okolnosť nesmelo prekročiť, ale zároveň som však hovorila veľmi jasne, že sú isté maximálne hranice pre možné prekročenie tohto čísla. Opakujem, že musíme postupovať politicky rozumne aj v kontakte s komisiou, s radou, aj s verejnosťou. Nie preto, že chceme byť oportunistami, ale preto, že je to dôkaz vhodného hľadania kompromisu ktorý je potrebný pre všetky inštitúcie. Dostali sme návrh, predbežný návrh z vedenia parlamentu a ten je na úrovni 20,6%, čo je navýšenie 6,51% a to je v súlade s rozpočtom na rok 2010. To je podľa mňa číslo, ktoré túto politickú citlivosť a rozumnosť e, a síce snažiť sa nájsť rozumnú rovnováhu nezohľadňuje. Preto so svojimi návrhmi, ktoré teraz jednotlivo budem prezentovať, som sa snažila, aby sme na jednej strane posilnili fungovanie parlamentu, výborov, politických skupín a zároveň, aby sme veľmi jasne povedali, že Chceme sa zaviazať eh, k disciplíne a chceme sa tiež eh, by sa obmedzovať eh, v našom raste. To však znamená predovšetkým, že tých navrhovaných 20,46% a navýšenie 6,51% nad úrovňou rozpočtu za rok 2010 je príliš vysoké. A preto sa musíme snažiť znížiť tieto zvýšenia. To sa snažím dosiahnuť predovšetkým tým, že sa snažím argumentovať za miesta, ktoré sa žiadajú navyše pre knižnicu, ale aj pre odborné posudky v rámci parlamentu, ale aj mimo, ale tiež pre navyšenie pracovných miest v dôsledku rozširovania a tiež v dôsledku zmien, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy ako aj požiadavky politických skupín podstate, aby sme sa obmedzili na polovicu navrhnutých eh, miest navyše. Viem, že to nebude jednoduché obmedziť počet nových zamestnancov, ale napriek tomu si myslím, že musíme zaujať prístup, ktorý bude jasne hovoriť, že chápeme, že v tejto situácii musíme byť opatrní a predsa len odvážne obhajovať svoje záujmy. Čo nepodporujem, ešte stále sme v pléne rozhodne neschválili, či e, v roku 2010 e, od mája napríklad e, na poslanca budeme vyplácať 1500 eur na asistenta. Navyše teraz sa navrhuje na rok 2011, navrhuje to predsedníctvo, aby tá druhá tranža opäť obsahovala 1500 eur na asistentov. V tejto situácii to považujem za nevhodné. Myslím si, že v tomto roku e, sú vhodné dôvody najmä pre asistentov, ktoré má, ktorých máme v členských štátoch. E, v mnohých prípadoch dostávajú nižšiu mzdu ako tí asistenti, ktorí pracujú pre nás v Bruseli, ale ak dôsledky, tak to nám to doposiaľ byro prezentovalo, ak by to znamenalo, že potrebujeme väčšie kancelárske priestory, keď budeme mať k dispozícii 1500 eur, ktoré však nemáme, znamenalo by to obrovské navýšenie dodatočných nákladov a to by sme podľa mňa neboli schopní pokryť. Teraz eh, je tu návrh, že peniaze, ktoré poskytuje belgický štátny aparát, ktoré splatil, mm, splatil Belgicko E, európskym inštitúciám, tých 85 miliónov zhruba, aby sme ich e, využili, aby sme e, využili novú budovu a kúpili novú budovu. Ja sa chcem opýtať, či táto suma sa môže použiť iba na kúpu novej budovy alebo aj na nejaké iné účely. Generálny tajomník mi odpovedal, že je to iba na kúpu. Podľa mňa to nie je zodpovedný prístup k rozpočtu a preto som proti. Takúto politiku budov práve teraz sme tu pred chvíľou hovorili o zodpovednej politike budov. Nemôžeme postupovať takto, nemôžeme povedať, že využíme tieto peniaze na kúpu novej budovy, ale ešte stále nevieme, ako budeme financovať náklady na prevádzku tejto budovy. To podľa mňa nie je zodpovedný prístup k politike budov, pretože e, to nie je v súlade s našimi prioritami. Preto by sme sa mali rozhodnúť, že tá druhá tranža vo výške 1500 eur, tu by sme nemali schváliť. A politika budov, tu musíme byť veľmi opatrní. Bola by som rada, keby financovanie novej budovy v Luxemburgu, tá nová budova KAD, aby sa to ešte raz preverilo a sumy, ktoré budú potrebné, aby e, sa presne stanovili. Okrem toho je tu ešte ďalšia téma, politika bezpečnosti v parlamente s hodných dôvodov je tu úsilie generálneho tajomníka posilniť bezpečnosť, vyšleniť, navýšenie prostriedkov na tento účel, ale máme tu predsa len dočinenia s konfliktom cieľov. Na jednej strane eh, bezpečnosť eh, v parlamente a v okolí, ale aj eh, otvorenosť a prístupnosť parlamentu pre navštevníkov pre občanov. Nemôžeme na jednej strane sa odvolávať iba na argumenty bezpečnosti, pretože nie sme schopní vyriešiť tento konflikt cieľov. Ešte e, je tu problém, teda požiadavka na informačnú a komunikačnú stratégiu, aby sa tam navyšlo financovanie. A tie nárasty, ktoré v tejto chvíli sú obsahnuté v návrhu, tých 5 e, miliónov, to je podľa mňa nadsadené. Za posledné roky e, sme mali k dispozícii mnoho viac prostriedkov. Podľa mňa je potrebné predovšetkým stanoviť, aké navýšenia sa zaznamenali za posledné roky, aký to malo vplyv a potom zodpovedne zvážiť, aký to bude mať vplyv na rozpočet pre rok 2011. Nie je žiadnym divom, že otázka EMAS a otázka uhlíkovej stopy našej inštitúcie, e, to je pre mňa veľmi dôležité. Za posledné roky sme získali eh, dodatočné prostriedky pre ekologickú renováciu a vylepšenie energetickej bilancie a tiež znižovanie emisí CO2 našich budov. Rada by som teraz eh, pochválila. Na poslednej schôdzi v Štrasburgu som mala možnosť pozrieť sa na novú tepelnú pumpu tepelné čerpadlo v Štrasburgu, To podľa mňa bolo veľmi vhodná investícia za posledné roky, aj keď to nebolo lacné, ale vďaka nej budeme mať možnosť šetriť e, emisie CO2, šetriť e, energiu a predovšetkým budeme e, schopní predložiť, že máme konkrétne výsledky tých všetkých stratégií na ochranu klímy Myslím si, že celý tento prístup ekologickej renovácie a investícií e, podľa mňa teda je namerený správnym smerom. Chcem zvýrazniť aj pokiaľ ide o podpora verejnej dopravy pre pracovníkov a e, sme tu hovorili o nejakom lístku pre e, našich zamestnancov, mali by sme v rámci rokovania postúpiť ďalej a takisto považujem za dobre, aby sme v Štrasburgu mali viac bicyklov, pretože tam už zo skúsenosti vidím, že kolegovia a zamestnanci radi by využívali bicykel, aby mohli ísť na hotel lebo na byto jednoducho to nejde, pretože tam nemáme dostatočné množstvo bicyklov. Takisto si myslím, že by bol jasný znak, e, aby sme boli šetrnejší voči životnému prostrediu. A potom je tu ešte návrh, ktorý by som chcela urobiť v kontexte e, preplácania cestovných nákladov. E, vydávame viac peňazí za cestovné ako za diety. Myslím si, že to nie je správne. Uvedomujem si, že naša práca znamená, že cestujeme veľa, že musíme byť mobilní, ale či, či musíme vždy lietať v biznis triede a či nemôžeme lietať v, v ekonomii triede, to by sme zredukovali aj náklady a potom by, sa to, by to bolo lepšie aj v kontexte CO2 emisí. Čiže by som, by som skrá, chcela navrhnúť zníženie o 3 milióny návrh e, finančných prostriedkov, ktoré idú do tohto, do tohto oddielu. A pokiaľ ide o počet návštevníkov, ktorí chodia do parlamentu, momentálne je to 100 návštevníkov na poslancach, mohli by sme to zvýšiť na 120 návštevníkov a tým vlastne o 5,1 e, milióna eur by sme mali viac e, eur. 5,1 milióna eur by sme mali viac, ale chcel by som, aby sme mali väčšiu skúsenosť, mali to, ako by to fungovalo a potom by sme videli, ako by to fungovalo aj v kontexte spolupráce s novým centrom návštevníkov, aby sme k tomuto návrhu ešte vrátili a teraz, keď ešte vôbec nevieme, ako by to vyzeralo a hneď sa uh, vyjadrovať k takémuto návrhu, tak to nepovažujem za správne. Potom tu ešte bol návrh ohľadne špeciálnych nákladov reprezentačných pre tých kolegov, ktorí majú zvláštne posty, takisto 1,2 milióna eur mám na zar. Ak by sme to znížili na 0,4 milióna, tak by to bolo dostatočné. Potom ešte poznámka, pokiaľ ide o Dom európskych dejín, pokiaľ ide o koncepčné otázky tohto domu, chcela by som povedať, že ak to urobíme správne a prepojíme s ostatnými európskymi múzeami a nebude to nejaké jedinečné e, centrum, ale bude to výraz vyznamňovať pluralitu európskych deň, tak je to dobrý projekt, ale momentálne ešte stále nie je zabezpečené, odkiaľ to bude financované, kto to bude financovať, aké to bude drahé, aké budú následné náklady. Čiže som presvedčená, že by sme si mali vyčkať na návrh architektov, na štúdiu architektov a potom spoločne by sme sa mali rozhodnúť, či budeme ochotní podporiť Mm, financovanie, či sme schopní alebo nie sme schopní financovať tie následné e, financie. Čiže musíme v našom rozpočte zobrať do úvahy viaceré faktory. Ešte nevieme napríklad, aký bude výsledok e, súdu, pokiaľ ide o platy spolupracovníkov európskych inštitúcií a to môže E, skončí tak, že tu ešte bude 12 miliónov eur, ktoré budeme musieť vynaložiť. To ešte nevieme. A posledná prozba, ktorú by som ešte chcela spomenúť, je to výzva e, na našu politiku parlamentnú, pokiaľ ide o budovu. Nemali, nemáme dosť systémov pre zrakovo postihnutých, sluchovo postihnutých ak by sme v budúcnosti mohli v tomto ohľade urobiť niečo smerom k lepšiemu, bolo by to dobre. A to by som chcela podnetiť. A na záver by som chcela povedať, že tie návrhy, ktoré som teraz spomenula, a ktoré e, pravdepodobne vyvolajú určitú diskusiu, tak tie by spoločne by sa vy naložilo 26 miliónov, 20,6 26,5 milióna menej milióna a tým by sme ušetrili vlastne finančné prostriedky v kategórii 5. A to by bol nárast o 4,8 a nie o 6,8 čo ja považujem za politicky zodpovednejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem, Helga. Veľmi jasne a precízne ste sformulovali vaše návrhy. Dúfam, že kolegovia pochopia, že spravodajcovia sú tu pred e, zaujímavými návrhmi. Dá sa tu docieliť až 26 miliónov úspor v porovnaní s tým, čo sme tu mali predtým, čo navrhovalo predsedníctvo. Pokiaľ ide o využívanie neočakávaných nákladov, tam išlo o 76 miliónov, potom pokiaľ ide o návštevníkov, tam takisto sa dá rátať s určitými úsporami v porovnaní s tým, čo predsedníctvo predložilo. Čiže to sú návrhy, ktoré smerujú k zlepšeniu situácie, takisto je návrh, pokiaľ ide o CO2, aj pokiaľ ide o bicykle pre zamestnancov a aj pre poslancov. Brusel je na to veľmi vhodný, aby sa to využívali bicykle. A potom ešte dodatočné informácie pokiaľ bezpečnostnú politiku, komunikačnú politiku a dom histórie. Čiže to sú všetko veľmi dôležité témy a Viacerí kolegovia sa prihlasili o slovo. Pani Holmajerová, nech sa páči, veľmi stručne. Už máme iba pol hodinku a viacerí kolegovia sa chcú vyjadriť. Nech sa páči, mohli by ste vaše prvé dojmy ohľadne tohto povedať? Ďakujem za slovo, budem hovoriť veľmi krátko. Nemáme už k dispozícii čas, aby sme prešli celý dokument do detailu. A chcela by som sa poďakovať predsedníctvu za to, že sa intenzívne zaoberali a že predložili relatívne rýchlo do nášho výboru dokument, ktorý máme všetci k dispozícii. Krátkodobé a dlhodobé hľadiska politiky sú veľmi precízne a prehľadné a teda v rámci možností, ktoré v súčasnosti máme. Ja som sa zúčastnila na viacerých zasadnutiach v rámci pracovných skupín v rámci pracovnej skupiny, kde sa pripravoval tento dokument a chcela by som ešte sa niektorým bodom venovať detaľnejšie, Možno najdôležitejšia budova, ktorou sa parlament zaoberá, je budova CAT budova Konrada Anenauera. Myslím si, že to bol správny krok správnym smerom, aspoň ja to tak považujem. Keď som cestoval do Luxemburgu, tak som si pozrela viaceré miesta, kde doteraz tie e, správy boli usídlené. Bolo to na viacerých miestach, ktoré boli zle navzájom prepojené, ale e, boli to separátne budovy ale jedna časť budovy je už tam stará, ktorá by vyžadovala si renováciu a to by sa už nevyplatilo a my sa snažíme docieliť že synergické efekty, ktoré sa v momentálnej situácii nedajú docieliť. Tento, tieto synergické efekty sú stanovené ako cieľ, ktorý sa týka plôch ktoré zamestnanci využívajú a tieto musia byť preskúmané, či by sa nedali lepšie prerozdeliť, efektívnejšie využívať a už teraz máme viacero ploch, ktoré, väčšiu plochu, ktorú sme získali a môžeme ju prerozdeliť bez toho, že by sme museli niečo nové stavať. Čiže ide mi to predovšetkým o preskúmanie účinnosti alebo využiteľnosti a musíme postupovať zodpovedne. A pokiaľ ide o budovu Konrada Adenauera ako takú, tak táto budova bude v budúcnosti mať všetky komponenty riadenia, všetky ostatné budovy budú môcť byť e, odpredané, alebo sa ich budeme môcť baviť. A to takisto bude veľmi dôležitý bod v kontexte efektívnosti práce. Je to veľmi dobre naplánované, veľmi múdro, prehľadne a myslím si, že ďalšou výhodou je aj to, že ročne ušetríme zhruba 27 miliónov. Hovoríme o efektoch, ktoré z malých krokov môžeme takto docieliť a iba, tuto iba na jednej budove v rámci strednodobej stratégie môžeme ušetriť tých 27 miliónov ak by sme mysleli ako privátna firma, tak by sme jednoducho podporili takýto krok v každom prípade. Vždy vtedy, kde môžeme lacnejšie docieliť určitý výsledok, tak mali by sme za toho držať. Čiže týmto vlastne uh, ušetríme. A aby sme sa nemuseli každý rok byť z toho hranice 20%, ako to doteraz je. A pokiaľ ide o otázku kolegyne Trupelovej, uh, ktorá sa týkala asistentov a kancelárií poslancov. Bolo by omylom, ak by sme to vnímali, takže druhá tranža týchto 1500 eur by e, si vyžadovala to, že by sme museli niečo nové postaviť. To si myslím, že vôbec nie je tak. Už hovoriac za seba, ja mám troch asistentov a mám jedného až dvoch praktikantov a tí si spolu delia 17,2 m2 a dúfajú len na to, že poslanec tam je čo možno najmenej, pretože návyššie potom môžu využívať ešte aj moju kanceláriu. Čiže je tu 5 ľudí na 17 metroch štvorcových a to skutočne vyzerá niekedy ako v zoologickej záhrade a dokonca aj v zoologickej záhrade majú opice v klietke väčší priestor ako moji asistenti a kolegovia. Čiže musíme túto otázku vnímať vážne a musíme eh, túto situáciu napraviť tak, aby naši spolupracovníci v parlamente mali riadne podmienky na prácu. Ja si rada zdieľam svoju kanceláriu s mojimi kolegami, a nemôžem si ani dovoliť, aby prišli moji lokálni asistenti z Nemecka, aby ma navštívili, pretože by vlastne ani nemali kde byť, ale musia sem tam prísť, aby táto spolupráca so mnou a s nimi bola zlepšia, zlepšená, aby koordinácia bola zlepšená. Ale to si ja už v súčasnosti vôbec nemôžem dovoliť, pretože vôbec by potom nemali miesto v kancelárii, pretože tam nie je dokonca ani stolička, kde by si mohli sadnúť. Čiže tých 1500 eur, ktorých sme tu hovorili, nesúvisia s s rozšírením budovy. Ide, hovoríme tu iba potrebe e, nájsť priestory pre naše kancelárie. Ak chceme našu prácu brať vážne, tak vás poprosím, aby sme sa trochu správali zodpovednejšie. Nežiadam nejaké pompézne kancelárie. Dokonca dodnes neviem, prečo ja vlastne mám sprchu vlastne v kancelárii. Ja ju vôbec nepotrebujem e, <laughs> obávam sa, že keď raz do tej sprchy, tak už z nej nikdy nevídem, ale na druhej strane nemáme priestory, kde by sme mohli rokovať. Už som dokonca počula, že sa jednému kolegovi stalo, že sa eh, raz išiel sprchovať a potom sa mu nepodarilo výjsť tej sprchy a dve hodiny v tej sprche bol, musel mu tam ísť pomôcť inštalatér. Takže mm, neviem, či potrebujeme viac sprch. Ja si myslím, že potrebujeme viacero miestností, kde môžeme rokovať, kde môžeme sa stretávať a kde našich kolegov, s ktorými sa bavíme, môžeme aj pozvať. A keď už máme 5 alebo 6 ľudí v kancelárii, tak by sme e, mali mať aj priestory, kde môžeme potom skutočne mimo na tých kancelárií sa zhovárať s našimi kolegami, aby sme nemuseli sa stretávať v reštauráciách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to nesúvisí, tieto úvahy nesúvisia s tým, čo sekretariát čo sa týka sekretariátu, ale úplne nejakého základného vybavenia tých kancelárií. Tie finančné prostriedky, ktoré tu boli spomenuté, eh, tých 85,9 miliónov, tak tie sa do tohoto nerátajú. Ide tu iba o finančné prostriedky, ktoré e, sa týkajú konkrétnej budovy, podľa toho, kam sa ide, kde sa takéto zariadenie kancelárie nakúpi. Nechcem teraz ísť do detajlov. Je tu určité rozpätie okolo 100 miliónov eur. Musíme o tom hovoriť, pretože Biro e, povedalo, že chceme strednodobú až dlhodobú perspektívu a ak to nebudeme mať k dispozícii, tak potom jednoducho nebudeme môcť o tejto strednodobej a dlhodobej perspektíve vôbec hovoriť. Ja to považujem za dôležité. A pokiaľ ide o bod, ktorý predložila kolegyňa Helga Trup, je to bod 25, e, pri tých 85,9 milióna, to, čo tam dopísala, tak e, Ehm, kde je proti zvláštnej budove, týchto 85 miliónov, ktoré sú účelovo viazené, tak tie sa už nemôžu využiť na ten cieľ, ako to bolo pôvodne, pretože, budova, pretože parlament túto budovu už zaplatil. Ak parlament by bol čakal na tieto finančné prostriedky, pokým to zaplatí štát Belgicko, tak by sme doteraz ešte stále nemali zaplatenú túto budovu. Takže takéto účelovo viazené prostriedky už boli zaplatené. V bode 25 by sme potom mohli e, sa dohodnúť na nejakom kompromisnom riešení, že by sme pri, tomto, pri týchto 85 miliónoch e, mali ešte nejaký väčší e, priestor manévrovací, pokiaľ ide o o vyhovenie žiadosti, ktoré by ste tu mohli predniesť. Ide to predovšetkým o ten manévrovací priestor, ktorý tu pri tomto finančnom obnose máme. Môžeme si teraz rozmyslieť. Nie sme teraz tak e, v strese, e, tak ako to je napríklad pri kúpe nových budov. Z ľudového hľadiska by sme mohli ušetriť aj úroky, ak by sme prenajali e, tieto budovy, čiže mohli by sme takto ušetriť aj na úrokoch. Nie je vždy najlepšie, najvýhodnejšie, ak prenajímame budovy súkromným eh, podnikateľom. V rámci tejto stratégie, pokiaľ ide o budovu a to sa týka aj renovácie budov, sú tu detailné informácie v tejto správe, aj zdanie sa niektorých budov, ktoré máme. A pokiaľ ide o Múzeum európskej dejín, myslím si, že ja osobne e, som, sa mi veľmi páči táto myšlienka, pretože aj u nás v Nemecku máme e, múzeum nemeckých dejín a je to skutočne veľmi atraktívne múzeum pre cudzincov. Veľmi dobre to u nás doma funguje, čas, veľa návštevníkov a návštevuje. Viem si predstaviť, že určitý historický prehľad historickej únie a jej dejín e, by bolo skutočne dobré a ešte jeden bod, ktorý by som chcela v stručnosti spomenúť, to sú to informačné centra v iných krajinách. Potom, čo som teraz navštívila Sofiu a v rámci tých pár hodín, ktoré som mala k dispozícii, pozrela všetko to, čo tam je, to, čo tam ešte plánujú. V rámci týchto informačných centier, ktoré sú v krajinách, členských krajinách, tak chcela by som, aby boli centrálne umiestnené v miestach, nie nejakých bezpečnostných zónach, kde je prístup ľuďom zakázaný. Nehovorím to zo srandy, ale toto je skutočne realita. V Sofii, ak to niekto chce vyskúšať si a chce ísť do tohto informačného centra, tak nie ide iba do odhradenej ulice, kde, sú, kde sa kontroluje, kde sú strážnici, ale musí, ak si chce vypožičať nejakú, nejaký dokument, z tejto inštitúcie, ak nejaký študent si chce z toho informačného centra niečo požičať, tak musí ešte prejsť aj cez kontrolu, telesnú kontrolu, e, pretože to je na anglickom veľvyslanectve a títo si to kontrolujú jednoducho tak, ako sú na to zvyknutí. Čiže mali by tieto e, budovy informačných centier byť tak, aby boli prístupné, mali by reprezentovať a v Sofii to napríklad tak, že náš tlačový referent e, má takú izbu, že sa pozera práve na e, odpadové koše a to vôbec nie je atraktívne pre tých, ktorí si chcú prísť pozrieť to, ako vlastne funguje takéto detašované pracovisko Európskeho parlamentu. Čiže Navrhujem, aby sa takéto budovy kúpili, ale aby sa tu stretla komisia, parlament a ostatné inštitúcie, aby sme skutočne urobili správne, rozumné rozhodnutie a aby sme boli reprezentovaní tak, ako si to zaslúžime. Musíme sa jednoducho trochu prezentovať. Nie len tou našou prácou, ale do istej miery aj tými budovami, v ktorých tieto centrá sú. A čiže vítam snahu komisie aj Bíra, aby sa našli vždy také budovy, ktoré budú zodpovedať požiadavkám lepšie, ako to je v súčasnosti. V Maďarsku sa to už podarilo máme tam kolegov a zamestnancov a na ostatných, v ostatných štátoch to musíme urobiť podobne, aby to zodpovedalo tomu, čo chceme, aby ľudia prišli a dostali sa k informáciám, aby to nebolo niekde skryté, pretože informačné centrum nemá byť skryté, ale má úlohu informovať a ľudia majú mať takéto centrum k dispozícii, aby sa mohli e, oboznámiť s novými prúdmi alebo novými myšlienkami v rámci európskej politiky. Predovšetkým sa to týka tých, ktorí nepoznajú to, čo robíme a chcú sa oboznámiť s našou prácou. Čiže z mojej strany by to bolo všetko. Poprosila by som ešte pani Trujko, pokiaľ ide o návrhy sekretariátu obhajujem kolegyňu Gresslerovú v tomto kontexte, našu prácu by sme mali brať sami vážne. A ak berieme Lisabonskú zmluvu vážne a aj úlohy, ktoré to predstavuje, tak potom si musíme v kľude premyslieť, či my ako poslanci parlamentu skutočne dokážeme plniť úlohy tak, ako to je potrebné v rámci Európskeho parlamentu. Nie sme tu iba kvôli hraňajkám, ale sme parlament, ktorý má určité úlohy, má veľa práce a v kontexte s Lisabonskou zmluvou je to ešte oveľa viac ako minulosti. Čiže musíme brať Lisabonskú zmluvu hneď vážne, pretože ak to budeme robiť až o 5 rokov, tak potom nebude nikto brať vážne nás. Čiže máme tu odôvodnenie, máme tu určité smerovania, tendencie, ktoré tu boli na, spomenuté, navrhnuté a mali by sme sa nad tým zamyslieť Nede tu o štatút a prestíž, je to všetko o práci. Musíme pracovať, nechceme zlepšovať nejaké kozmetické aspekty našej práce, ale chceme pracovať na obsahu našej práce. Ďakujem srdečne za to, čo sme tu počuli. Ďakujem kolegyni Triplovej a kolegovi Mankovi za veľmi dobrú spoluprácu a veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pekne. Monika. Ďakujem za tento <laughs> za to, čo ste povedali. Ja poznám ten problém s tou sprchou a ja tam mám problém, ktorý neviem vyriešiť. Buď tú sprchu nepoužívam, ale vtedy plýtvam peniazmi, alebo ju využívam a potom sa plýtvam vodou. ak necháme pustenú vodu, tak musíme čakať, pokým príde teplá voda a jednoducho sa plýtva peniazmi. Čiže mohli by sme mať na jednom poschode nejakú kúpeľňu spoločnú, to by mohlo byť riešenie, ale to je možno jeden z dôvodov, ako by sme mohli požiadať o dodatočný, dodatočnú miestnosť k našej dispozícii, čiže v kontexte toho, čo tu bolo spomenuté, nefunguje to nielen esteticky, ale ani prakticky a pragmaticky. Čiže mohli by sme na tom ušetriť aj v tomto zmysle. Myslím, že tu je ešte jeden problém. Transparentnosť ako taká. To by mal byť hlavný bod našej práce a hlavná črta našej práce, pán Fogelt. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem teraz hovoriť o sprchách ja som eh, jeden z tých, ktorí si radšej dajú sprchu ešte, e, nie som jeden z tých, ktorí si dávajú sprchu aj večer, keď idú niekam von. V každom prípade chcem poďakovať eh, spravodajcovi za tie správne odhady. E, naozaj je veľmi ťažké nájsť tú správnu rovnováhu e, a táto správa sa snaží tú rovnováhu nájsť, aj keď to je veľmi zložité. Napriek tomu si osvohuje, osvojuje viacero tých názorov, ktoré vyjadrili viacerí členovia tohto výboru. Mimoriadne vítam výzvu pre diskusiu o tom 20-percentnom Prahu. Je naozaj veľmi dôležité, aby tento výbor diskutoval o tejto téme aj zbytom parlamentu a aby sme potom eh, ako inštitúcia diskutovali o tejto téme aj s ďalšími našimi partnermi. Čas prišiel na to, aby sme to formalizovali a aby sme možno vytvorili pracovnú skupinu, ktorá sa tomu bude venovať a bude to možno lepšie ako mať nejaké ad hoc diskusie, ktoré sa diali doposiaľ. Eh, takisto vítame tú výzvu za, mm, na menšie zvýšenie počtu personálu nad rámec toho bežného návrhu. Ehm, to mm, možno tým, že bude nevyhnutné nám zamestnať ďalší, ďalších zamestnancov. O, takisto vítame aj tie otázky, ktoré sa to objavujú ohľadom uh, tých, uh, toho navýšenia o 1500 eur pre ďalších zamestnancov. Myslím si, že na to sú naozaj odlišné názory a bude veľmi ťažké nájsť akýsi koncenzus. Môj vlastný názor je ten, že v tejto fáze uh, by nebolo správne akceptovať 1500 eur na budúci rok. Uh, myslím si, že rozhodne by sme nemali kupovať ďal, ďalšie budovy minimálne teraz, keď vieme, uh, že asi by sme mohli dať nejaké stoly do sprch a tam môžu pracovať aspoň pre ďalších zamestnancov. Ehm, ďalej, týka sa tu témy e, celkového návýšenia o 6,5%. Ehm, to bol príliš vysoký odhad. Mali by sme možno žiadať o zníženie e, v tejto sume, tak aby sme dokázali nájsť nejaké priestory pre efektívne šetrenie. Vítame tie návrhy, ktoré predložila spravodajkyňa. to 6,5% e, zvýšenie by sme mohli znišiť na 4%. Čo sa týka ďalšej efektívnej efektivity asi by sme mali nejakým spôsobom znižovať túto sumu, tak ako to je len možné. Um, možno ešte jedna vec, kde by sme to mohli spraviť, um, tu je systém eh, väčšieho, lepšieho riadenia, um, bola tu snaha zracionalizovať e, dostupné prostriedky, ktoré tu existujú pre e, jednotlivých e, prostriedky poskytovania informácií, ktoré tu existujú pre jednotlivých poslancov. Možno tu by sme dokázali ušetriť, bol dobrý príklad toho, ako by sme mali asi efektívnejšie šetriť. Rovnako by sme mali protestovať proti ďalšiemu financovaniu, ktoré sa tu žiada. Myslím si, že nie je úplne jasné, čo, čo, čo tu hovoríme o ďalšom, o, o, o tom kancelárskom priestore. Myslím si, že je asi zlý čas na to, aby sme teraz rozmýšľali rozmýšľali o takýchto návrhoch, ako výbor by sme mali byť úplne jednoznačne v tomto, tejto téme a mali by sme povedať, že v súčasnosti neexistuje priestor pre ďalšie financovanie niektorých, e, niektorých držiteľov funkcií alebo nejaké teda doplnkové platby pre tých, ktorí zastávajú e, niektoré funkcie. Budeme potrebovať viac informácií, aby sme sa dohodli na týchto témach. Vítam túto správu, rovnako ako aj vítam aj tie jednotlivé návrhy a poznámky, ktoré zazneli a pevne vedím, že toto, sa to do správy dostane. Ďakujem pekne a teraz sa pán Gajar, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som eh, sa v krátkosti vyjadril k tej hornej hranici 20 ktorú sme si sami stanovili a nemali by sme ju príliš prekračovať. Som za to, aby keď sa pozrieme na rozpočet parlamentu, aby sme eh, sa nejako neobmedzovali, čo sa týka pracovnej činnosti a základných kompetencií tohto parlamentu. Základnou kompetenciou tohto parlamentu eh, je venovať sa legislatíve a spravovaniu eh, správneho rozpočtu. Keď sa budeme tomuto venovať, eh, tak súhlasím s pani Holmajer a keď si budeme upierať nejaké prostriedky na vykonávanie našej práce, tak sa neberieme sami vážne. Ak sme proti navýšeniu administratívnych nákladov, a práve v tejto chvíli musíme využiť túto možnosť, pretože teraz máme tú možnosť v súlade s novými kompetenciami v dôsledku Lisabonskej zmluvy. Ak to nevyužijeme, v budúcnosti budeme mať ešte viac problémov, keď by sme sa snažili obhájiť nejaké navýšenie. Rád by som poukázal na štyri body, v ktorých sa domnievam, že vyplývajú z tejto teórie základnej kompetencie tohto parlamentu spočívajú v legislatívnej činnosti, v schváľovaní eh, eh, rozpočtu Neviem napríklad, eh, prečo v súlade s touto kompetenciou udelujeme filmovú cenu. My ako sociálni demokrati vo výbore Kokobu máme požiadavku z výboru, ktorý sa zaoberá absolutóriom, aby sme odmietli cenu Lux, pretože my by sme mali využiť eh, možnosti parlamentu Mali by sme preveriť však eh, takéto činnosti, keď sa pozrieme na základné úlohy parlamentu, ktoré sa eh, orientujú na legislatívnu činnosť. Našou úlohou nie je udeľovať eh, cenu za film ďalej, čo sa týka ceny žurnalistom, ďalej, čo sa týka Domu európskych dejín. Isté, že v Európe sú vhodné múzea. Keď sa pozrieme na koncept európskych dejín, tak je tam 10 pozícií pre otázku nákladov, keby sa toto múzeum zriadilo v tejto chvíli. A to nehovorím e, o stavebných nákladoch, hovorím o dodatočných prevádzkových nákladoch tohto múzea. No a neposledám rade ešte politika budov. Spomínam si so zhrozením na diskusiu, ktorú sme viedli e, s podpredsedom výboru, ktorý má na starosti budovy, pretože analýzy trhu, ktorými on argumentoval, naznačujú, že je zvyšujúca sa potreba po kancelárskych priestoroch, najmä v EU štvrti, a teda by bolo vhodné kúpiť tieto budovy a neprenajmať ich. Keď sa pozrieme e, na túto štvrť, iba na samotrej Rubeliard napríklad, e, vidíme e, priamo oproti budove Trev 1 obrovské prázdne kancelárske priestory. Neviem teda, z akých analýz kolega vychádzal, ja poznám v skutočnosti a viem, že v európskej štvrti je viac kancelárskych priestorov, ako je, ako je potrebné. Keď chceme uplatňovať politiku budov, ktorá sa zakladá na nákupe a nie na prenajme, to je podľa mňa ťažko vysvetliteľné, pretože uh, do veľkej miery e, nás to zavezuje v oblasti rozpočtových prostriedkov e, a znamená to pomaly zvyšujúcu sa potrebu e, rozpočtových prostriedkov. Preto by som z týchto dôvodov navrhoval, aby sme prehodnotili, či by sme v tejto oblasti nemohli dosiahnuť nejaké úspory, ktoré by nás priblížili k tej magickej hranici 20 Ďakujem. Monsieur Fernandes. Pán Fernán. Ďakujem veľmi pekne. Nuž, e, opäť e, tu máme administratívu, ktorá nám dáva viac, e, než, než to, čo potrebujú ľudia, ktorí sú administrovaní, alebo to, čo vôbec chcú ľudia, ktorí sú administrovaní. To je možno trochu netypická situácia, ale takýmto frivolným úvodným úvodom alebo takýmto frivolným úvodom by som sa chcel ale sústrediť na dôležitejšie témy. Otázka 20% je už teraz prežitá ehm, ten samouvalený limit 20%, ktorý sme si vytýčili, znamená, že by sme nezahrňali sem štatút členov, nezahrňali by sme, nezahrňali by to rovnako ani ehm, budovy a nerozširovanie. A teda ten e, nás, na, sam, seba, samouvalený limit um, bol prekročený ešte skôr, ako bol vôbec dohodnutý a, a po poslednom rozšírení, a potom ako pristúpili e, nové členské štáty, rovnako potom ako vstúpil do platnosti nových štátov členov a, a rovnako aj potom ako vlastne dôjde, e, došlo k novým budovám. To všetko vlastne vedie k tomu, že ten e, limit, ktorý sme si sami na seba ovalili, je prekročený a nedá sa dodržať. A vedie to k tomu, že ak chceme definovať nový limit, ak chceme vôbec mať nejaký nový limit, tak ho potrebujeme na novo definovať a na novo sa na ňom dohodnúť. Rovnako potrebujeme zabezpečiť, že máme dostatok eh, priestoru, tak aby sme dokázali eh, naplniť naše ciele. Definícia o pevných výdavkov nám pomáha eh, vytýčiť pevnú úroveň financovania parlamentu, tak aby dokázalo fungovať. Výbor a administratíva už v tejto, v tejto oblasti spravili svoju, svoju úlohu, a namiesto týchto mýtických 20% by sme dobre vedeli, keby sme k tomu mali prístup, e, čo je bola tá samotná suma, na ktorej dokážeme fungovať a podľa toho by sme dokázali definovať aj priority pre politické kroky. E, politika budov, tak ako je vytýčená v tomto dokumente, na ktorý sa pozeráme, je realistická a mali by sme ju podporiť. Mala by byť zahrnutá medzi tými pevnými nákladmi a mohla by nám pomôcť, tak aby sme dokázali svoju prácu e, dobre vykonávať. Rovnako by nám mala pomôcť udržať aj nulový rozpočet, v rámci ktorého e, každý e, regresívny, každá regresívna položka je veľmi tvrdo vybojovaná a veľmi, musí byť veľmi tvrdo odvodená. To je tá práca, ktorú robilo Biro a za to chcem poďakovať. Ďakujem aj pani spravodajcovi za jeho prácu, ale zároveň chcem povedať, že tu je niekoľko návrhov, s ktorými nesúhlasíme. Napríklad e, nemôžeme akceptovať aby rozpočet, rozpočtový výbor mohol nepriamo ovplyvňovať takisto aj štatút členov, pretože keď hovoríme napríklad o cestovaní poslancov, eh, tak hovoríme o štatúte. To je jednoznačne prepojené. Boli schválené pravidlá na, počas eh, predchádzajúceho volebného obdobia, ktoré sa už nedajú zmeniť ktoré jednoducho nemôžeme zmeniť tým, že vytvoríme iné rozpočtové ustanovenia. Všetky ustanovenia o cestovaní e, sa e, vlastne vzťahujú k týmto pravidlám, ktoré boli vtedy platné a preto nemôžeme podľahnúť nejakému jednoduchému populizmu a povedať si, že no, ušetríme 3 milióny eur na cestovaní tak aby sme jednoducho len mohli e, povedať e, všeobecnej verejnosti, že šetríme a že sme urobili takéto úspory. pričom e, jednoducho nemáme tieto možnosti, ani nemáme možnosť takýmto spôsobom to otvoriť. V každom prípade, ak chceme otvoriť štatút poslancov, tak dobre, tak to správme. Ale urobme to otvorene, Urobme to prostredníctvom parlamentnej diskusie. A rovnako sa pokúšme, pokúsme nájsť aj také pravidlá, ktoré, budú, e, ktoré nám umožnia e, vlastne ovplyvniť pravidlá pre cestovanie v rámci štatútu e, poslancov. A buďme otvorení v tom, čo presne robíme a ako to robíme pretože nie je tu žiaden iný spôsob, ako nájsť 3 milióny úspor eh, v rámci našich, nášho cestovania. Musíme zmeniť pravidla. A keď chceme zmeniť pravidla, musíme sa dohodnúť, ktoré pravidlá chceme meniť. Rovnako by sme sa mali dohodnúť aj na tom, a ktoré úspory sú možné a ktoré sa dajú spraviť a zároveň, ktoré pravidlá je nevyhnutné zmeniť, tak aby sme to aj dosiahli keď, roz, keď premýšľam nad svojim vlastným cestovaním, eh, napríklad eh, v, Portugal, eh, v Portugalska, keď prichádzam sem do Bruselu a do inštitúcií, neviem, čo by sa napríklad dalo spraviť s touto uhlíkovou stopou, ktorú vytvára moje cestovanie. Ale nehrajme zbytočne podľa alebo nenahrávame zbytočne euroskeptikom. Je pomerne jednoduché stať sa populistom a, a robiť lacnú demagógiu na účet parlamentného rozpočtu. Môžeme to celé, celé prerozdeliť, zobrať celý e, parlamentný rozpočet, rozdeliť to počtom e, poslancov a povedať verejnosti, že toľko to stojí jeden poslanec. Ale to nie je správne. Musíme zdôrazniť tá, tú prácu, ktorú robíme. Tá legislatívna práca, ktorú robíme, je naša priorita a mala by zostať našou prioritou. A práve preto si myslím, že by sme mali mať nevyhnutné prostriedky, ktoré by nám mali umožniť takto fungovať a toto robiť. Na začiatku som hovoril, že administratíva navrhuje e, niektoré objemy, no a my sme povedali, že to nepotrebujeme, sme to odmietli. Napríklad táto suma 1500 eur, keď hovoríme o tejto sume, nesmieme zabúdať na tom, že to už zahrňa istý kompromis. Je to kompromis, ktorý prijal e, parlament a rozpočtový výbor, že by sme mali pracovať na báze dobrej viery, dôvery. Malo by to byť postavené na báze tých dohôd, ktoré sme uzavreli a tých by sme sa mali držať keď budeme mať viac prostriedkov na asistentov, tak opäť to sú prostriedky, ktoré nie sú pre poslancov. Sú to prostriedky, ktoré ktoré nám pomáhajú vykonávať naše povinnosti, našu legislatívnu prácu a pomáhajú nám udržať istý štandard, istý štandard kvality. pôvodný eh, cieľ toho, aby sme si mohli zaplatiť ďalšieho asistenta alebo ten pôvodný cieľ toho financovania bol ten, aby sme mali teda 1500 eur ehm, na jeden rok a 1500 eur na ďalší rok a možno sa takýmto spôsobom už vzdialujeme od toho pôvodného kompromisu, ktorý sme kedysi dosiahli. Tak teraz rozdelíme túto sumu 1500 e, eur a povieme, že chceme len pol asistenta to, čo sa snažím povedať, je to, že alebo teda zrušíme tú sumu 1500 eur a povieme si, že ju jednoducho nechceme a budeme konzistentní vo svojom rozhodnutí. A, alebo sa budeme riadiť e, kompromismi. To isté platí napríklad v prípade Múzea európskej histórie. To sú záväzky, e, ktoré, ktorý parlament prijal. To sú veci, ktoré musíme naozaj dobre premyslieť a musíme sa toho aj reálne držať. A následne musíme aj takýto, takýto cieľ rešpektovať. Neznamená to potom, že nesúhlasíme s celou správou. Samozrejme, že dokážeme usporiť e, ale identifikovanie pevných výdavkov a pracovanie smerom na vyváženom nulovom rozpočte, čiže všetko tam bude e, odôvodnené rovnako ako aj variabilné výdavky. To všetko by malo byť e, otázkou e, cenovo efektívnej analýzy. A s tým súhlasím. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Dostávame sa na koniec nášho rokovania. Mám tu ešte dve ďalšie žiadosti o slovo. Pani Andreasen, pani Páni kolegyne, môžete hovoriť každý, každá iba jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja by som sa rada vyjadrila k cestovným nákladom. Nemyslím si, že tu ide o populizmus alebo euroskepticizmus. Mali by sme si uvedomiť, že ide tu o rozdiel. Ja pochádzam z Rakúska, zo Salzburgu a či zaplatím 600 alebo 700 eur za letenku, alebo či zaplatím 1400 alebo 1600 eur. Ja hovorím len o svojej vlastnej situácii musím povedať e, o otvorenie. Mne je to jedno, či dostanem kávu v papierovom poháriku alebo na porcelánovej šálke. Myslím si, že pani Trupel hovorila o takýchto rozdieloch. A preto chcem podporiť pani Trupel, avšak rada by som ju požiadala. Ja som nepochopila to prepojenie, ktoré ste uviedli s emisiami CO2 a E, tu by som rada videla presne výpočty, možno by ste nám ich mohli sprístupniť. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Naozaj je pravda, že tu je niečo trochu prekvapivé e, v tých e, prepravných nákladoch, pretože sme sa posunuli zo systému paušálnych nákladov na systém reálnych nákladov. A systém paušálnych náhrad bol pomerne štedrý. Naši predchodcovia z toho naozaj benefitovali, ale súčasný systém eh, je eh, zatiaľ eh, drahší a preto tu existuje problém. Pani Andresa, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať za veľmi jednoznačné predstavenie tejto správy a musím povedať, že som bol na stretnutí výboru a chcem predovšetkým odpovedať najprv pánovi Fernandesovi. Myslím si, že dokážeme nájsť úspory a a jednoducho e, systém riadenia naši zamestnancovi neustále e, prehodnocovaní. Sú tu vlastne rôzne, jedna časť sú náklady za reálne, e, za reálne e, náklady, ktoré máme a ďalšie sú vlastne náklady, ktoré majú samotní poslanci. Treba povedať, že nový štatút je drahší ako ten predchádzajúci štatút a práve preto by sme to mali preskúmať. Rovnako treba povedať aj to, že výbor povedal na svojom stretnutí, že druhá tranža tých 1500 už bola plánovaná od začiatku a preto si myslím, že tu je akýsi nedostatok transparentnosti eh, na strane výboru v tom, že nám nehovorí, eh, nehovorí, že tá, plné to plné, tá plná suma, o ktorej hovorili, bolo 3000, eh, nie 1500. Na margo toho, čo povedal pán Fernández o, o rozdelení tej ceny parlamentu počtom, alebo že videlíme cenu parlamentu počtom poslancov, to nám e, dá 2 milióny na jedného poslanca. A to je naozaj relevantné, e, pretože keď porovnáte túto sumu e, s tým, čo robíme reálne, keď porovnáte s tým, aká je cena jedného alebo ktoréhokoľvek poslanca v iných krajinách, my sme vysoko nad ktoroukoľvek z členských krajín. Rovnako by, som chcel, rovnako by som chcela ešte povedať jednu vec. Na stretnutí Bira sa hovorilo že tento nárast nebude znamenať e, nárast pre daňových poplatníkov. A to mi nie je celkom jasné, preto by som chcela počuť vysvetlenie. Ďakujem pekne. Myslím, že sme už e, trochu prekročili náš časový e, harmonogram, preto nemôžem poprosiť Helgu, aby ukončila debatu, ale chcem poďakovať všetkým kolegom a predovšetkým spravodajcom za vystúpenie Takže myslím si, že rečníci alebo teda ko- koordinátori za jednotlivé skupiny, rovnako ako aj eh, kolegovia, ktorí sa vyjadrili, boli veľmi struční. Takže Helga, veľmi stručne prosím. Veľmi stručne chcem len na tie jednotlivé otázky odpovedať. Otázka eh, cestovných nákladov a štatútu členov. To, čo by som chcel dosiahnuť, jedna vec, ktorú povedal pán Fernández, bolo, že teda, či musíme meniť pravidlá, ktoré regulujú, e, vlastne, ktoré reguluje štatút poslancov. To je čisto otázka akéhosi kodexu správania, pretože pani Vertman má naozaj pravdu. Nehovoríme teraz o, dlho, o ďalkových letoch, kde je možno lepšie mať um, kategóriu biznis pri testovaní, pretože pretože naozaj, či keď cestujete do Číny alebo do Austrálie, tak je to úplne iný prípad, ale máme naozaj veľmi veľa krátko, krátkých letov a keby sme všetci bukovali biznis letenky, tak je to samozrejme veľmi drahé. Ten e, príklad, ktorý ona použila, bol veľmi dobrý. A teraz otázka toho, tej uhlíkovej stopy, ktorú vytvárame bol to e, nový riaditeľ EMA systému, ktorý tu bol. A samozrejme, je to ekologický argument, ktorý treba povedať, použiť. Keď máme, máte viac e, seradiel ekonomii, znamená to, že v podstate šetrite miesto v lietadle, takýmto spôsobom nepotrebujete e, vlastne e, efektívnejšie využite lietadlo, pretože dáte do lietadla viac ľudí a takýmto spôsobom v konečnom dôsledku e, ušetríte emisie CO2 toto, je, toto má zmysel. Aj by som Ehm, pretože to má väčší logický zmysel dávať väčší počet eh, ekonomických sradiel alebo sradiel v trede ekonomie ako biznis sradiel. To je celá debata o eh, uhlíkových emisiách a preto k tomu smerujeme a preto pán Fernández chcem byť jednoznačná. Nie je to o tom, že sa snažíme ehm, nahrávať euroskeptikom. Je to naozaj moje hlboké presvedčenie, že keď hovoríme o klimatických zmenách a klimatickej politike a chceme reálne v Európskej únii znižovať eh, naše uhlíkové emisie o 30% do roku 2020, musíme urobiť náš vlastný príspevok k tomuto. Nemôžeme okolitému svetu povedať, že milí ľudia, musíte zmeniť svoj živ- spôsob života, ale my naďalej robíme to, čo sme robili až posiaľ. To naozaj je kľúčové a ohrozí to celý európsky projekt, keď to nespravíme. Takže tam, kde dokážeme zlepšiť naše správanie a dokážeme zlepši- znižiť našu uhlíkovú stopu, mali by sme to spraviť. A 1500 eur uh, ehm, k tejto téme. Ak by sme aj mali uh, to navýšenie na, na 3000 od roku 2011, nedokážete adekvátne platiť asistentovi, so všetkými týmito sumami len sumou 3000 eur. Jednoducho to nie je dosť, to jednoducho neplatí a práve preto ten argument nie je pre mňa dosť presvedčivý. Ehm, jednoducho to naozaj neznamená nového asistenta. To nestačí. A pani Holmajer hovorí, že tu neexistuje nejaké prepojenie medzi novým asistentom, medzi novými asistentami a politikou budov. Ja nerozumiem tomuto argumentu. Ona hovorí, že teraz nemáme dosť priestoru v kanceláriách, že teraz už nie je dosť miesta pre, ehm, pre našich zamestnancov a teraz ešte zamestnáme ďalších asistentov, tak to asi naozaj nie je dobrá situácia. Potrebujeme otvorenú diskusiu o tejto téme a posledný argument ehm, ohľadom ehm, ceny Lux v tomto mám naozaj úplne iný názov ako, ako pán Gajan, pretože je to predovšetkým o komunikácii, o komunikácii tých cien, e, o tom, e, že e, my máme 23 jazykov, ktoré používame, to súčasť našej politickej kultúry, kultúrnej politiky, že ľudia v Európe sa musí